Uh, Kolegovia, myslím, že by sme mali začať. Už je 9 hodín 7 minút. Máme hodinu a pol k dispozícii určených na tento bod. Chcem sa poďakovať eh, najmä podpredsedovi komisie, ktorý tu bol už 8.55 Ide o štrukturovaný dialog s Francom Timmermansom, prvým podpredsedom Európskej komisie, ktorý má na starosti lepšiu reguláciu medzi inštitúciálne vzťahy a tiež chartu základných práv. Pán Timmermans prišiel medzi nás po dlhšom čase. Prebehlo viacero individuálnych stretnutí, však v tomto období stretli sme sa s Francom aj v Štrasburgu pred niekoľkými dňami teda kontakty e, boli živé aj v tomto období, odkedy bol naposledy oficiálne na schôdzi výboru. E, vďaka tomuto štrukturovanému dialogu máme možnosť klásť mu otázky, diskutovať s ním na relevantné témy. Keďže je to štrukturovaný dialog, najskôr dostanú slovo koordinátori a potom ďalší rečníci. To je celá štruktúra. Prosím kolegov, aby boli struční. Najskôr teda dáme slovo koordinátorom. E, z nich tu máme jedného prítomného. A potom dostanete slovo všetci ostatní. Naposledy mm, to bolo trošku nedisciplinované, preto dnes e, si napíšeme zoznam rečníkov. Nebudeme ho uzatvárať, kolegovia totiž budú postupne prichádzať. Len si dvihnite kartičky. Antoine is, is busily writing out your Socialist names tax. now. Yeah. That's good. Okay, so we're going to have a socialist question time with one. Teda bude to hodina otázok skupiny socialistov eh, s pánom Timmermansom a jeden za EPP. Neviem, um, čo nám to hovorí o eh, vyváženosti zastúpenia výbore LIBE, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať, dobre? Máme eh, množstvo dôležitých eh, otázok, ktoré chceme položiť pánu komisárovi, teda prosím vás ešte raz o stručnosť. Pán komisár bol vždy tiež veľmi disciplinovaný v odpovedaní a vďaka tomu sa nám možno podarí aj absolvovať druhé kolo otázok. Tak, takže ešte raz vás prosím o stručnosť, neprekročte prosím dve minúty. Najskôr dáme slovo pánovi komisárovi, aby prednesol svoje úvodné slovo a potom bude možnosť diskutovať. Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým, takto skoro ráno. Veľmi ma teší, že som opäť medzi vami. My považujeme Európsky parlament za jamulevou. Niekedy sú stretnutia zložité, respektíve situácia je zložitá, pretože základné práva sú ohrozené v mnohých členských štátoch eh, v rôznych ohľadoch. Ale situácia je zložitá aj preto, že samotný koncept princípov právneho štátu ako základu fungovania tejto únie a členských štátov sa tiež eh, niekedy buď ignoruje, alebo dokonca miestami aj spochybňuje, preto mne je úplne jasné, že bez e, jasného dodržovania princípov právneho štátu skôr alebo neskôr Európska únia padne. Ja o tom nemám žiadne pochybnosti. A my sme možno tieto veci brali príliš e, ako samozrejmosť e, celé roky a trochu menej sme im venovali politické pozornosti možno. V pracovnom kom programe komisie však je to veľmi jasne zasúpené na budúci rok. Ja som sa o to zasadil, chcem, aby sa to tam explicitne uviedlo ako to, čo nás drží pokope, ak nám totiž e, unikne e, princíp právneho štátu, ostane len holá moc. E, to znamená, že sa budú presadzovať len silové prostriedky, presadí sa tyrania a nebudú sa dodržiavať eh, práva menšín, práva všetkých napokon. Teda ide tu naozaj o jednu z najsázadnejších otázok, eh, ktorá je pilierom našej spoločnosti. Vedieme dialog so zastupcami eh, priemyslu, chceme útočiť na nenávisné vyjadrenia na internete s konkrétnymi aktérmi. Včera minule pribehlo pardon, fórum o základných právach s cieľom bojovať proti nenávisti voči konkrétnym komunitám a voči konkrétnym náboženstvám, voči židom, moslimom a tak ďalej. Tento rok sa tešíme na naše kolokvium o slobode médií. Je to totiž mimoriadne relevantná téma pre našu spoločnosť hodnot a Musíme si uzrejmiť, e, kam sa uberá mediálne prostredie v Európe. Musíme e, sa uistiť v tom, či naše médiá sú nastavené tak, že ich postoj zodpovedá realite. Chcel by som tiež na úvod zúrazniť, že sa musíme e, nebáť viesť dialog s členskými štátmi o princípoch právneho štátu. Vieme, že ja vediem dlhodobo dialog s polskou vládou a toto kážem iba s plnou podporou Európskeho parlamentu. Budeme silní iba, ak budeme jednotní. V tomto bode myslím, že ešte máme pred sebou veľa práce pre dodržiavanie princípov súdnictva, spravodlivosti. Bude súčasťou tohto dialogu, ale spolieham sa v tomto na vašu podporu ďalej. E, ďalšou nosnou témou je bezpečnosť. Tu musíme zaistiť e, skutočné dodržiavanie princípov právneho štátu v praxi. Myslím, že už ste mali možnosť stretnúť sa s e, komisárom Kingom a tiež s komisárom Avramopulosom nedávno. Budeme naďalej na tejto veci pracovať. Otázka migrácie. Nedostatok eh, kontroly migrácie, tak ako ho vnímajú naši občania, je zrejme najvýznamnejšia hrozba vnímania základných práv a princípov právneho štátu v Európskej únii. Musíme si, že budeme schopní sa tomu postaviť. Spolupracujeme s Európskym parlamentom tieto veci a ja spolieham sa na vašu spoluprácu aj naďalej. Ak totiž budeme jednotní, tak možnosti, že to prejde aj radou, to, čo chceme presadiť, sú o mnoho vyššie. Teším sa teraz na vaše otázky. Ďakujem za pozornosť zatiaľ. Ďakujeme, Franz, ďakujeme aj za tvoju stručnosť, pretože tá skutočná hodnota tohto stretnutia je v otázkach, a odpovediach. Prosím kolegovo stručnosť, neprekročte prosím dve minúty. Najskôr teda koordinátori. Myslím, že tu máme len troch koordinátorov a jeden kolega zastupuje koordinátora. Myslím, že Barbara Kudrická zastupuje pani Holmajer. Nech sa páči. Mene pani Holmajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár, za váš stručný úvod. Ja som z Polska a chcela by som sa ospravedlniť za nepríjemnosti, ktoré súvisia s konaním aktuálnej polskej vlády. Som veľmi rada, že vo vašich krokoch voči Polsku snahe podporovať polské médiá, polskú spravodlivosť. Vždy tvrdíte, že to, čo komisia robí, nie je namierené proti Poliakom, proti Polsku ako takému. Je to zamerané len na tých, ktorí si chcú uzurpovať moc v krajine. A týmto si chcú uzurpovať aj demokraciu. Myslím, že toho, čo sme svedkami v Polsku, keď ľudia vychádzajú do ulic, množstvo uznesení Európskeho parlamentu k Polsku už bolo prijatých, nám dokazuje tiež, že panuje jednota ktorá zrejme je e, naliehavo potrebná. Európsky parlament je teda proti všetkým týmto porušovaniam demokracie, ľudských práv, princípov právneho štátu v Polsku. A my sme presvedčení v Európskom parlamente, že princípy právneho štátu sú tým spojukom, ktoré drží všetky členské štáty pokope. Ja sa chcem opýtať na nasledovné. parlamente máme na pláne prerokovanie správy, konkrétne v Štrasburgu. Pôjde o správu a pani Infeld eh, o princípu právneho štátu v Európe. Táto správa sa bude um, prerokovať v Štrasburgu. Súhlasíte s hlavnými tézami tejto správy a tiež s prístupom tejto správy a súhlasíte tiež s tým, že potrebujeme e, dostatočne odolný mechanizmus, vďaka ktorému by komisia a parlament mohli dostatočne vyhodnotiť situáciu v Polsku. Ďakujeme pekne. Kolegovia, prosím, láskovo dodržte dve minúty rečníckého času. Všetci sa hlasia totiž o slovo. Ďalej za SAD Birgit Cipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo e, spomenul Franz Timmermans na úvod, že e, v posledných rokoch sme dokázali vybojovať, e, pardon, že sme vnímali mnoho výdobytkov nášho európskeho spoločenstva ako samozrejmosť a stratili sme trošku z možno dodržiavanie pravidiel. O to viac však platí, že musíme postupovať jednotne e, proti takémuto porušovaniu pravidiel. A chcela by som sa e, pripojiť k mojej predrečničke, ktorá sa vydrala k Polsku. Komisia tu mm, začala e, veľmi opravnený mechanizmus princípu právneho štátu. Existuje stanovisko Benátskeho výboru. Polská vláda to však e, odmieta, nie je ochotná to prijať, teda preto sa musí zamyslieť nad tým, e, čo spoločne s komisiou môžeme urobiť, tak aby sme dosiahli dodržiavanie takýchto spoločných pravidiel a aby sa napravili isté nedostatky z vývoja. To súvisí samozrejme aj s Maďarskom. Mm, aj tu, podľa mňa, je na mieste zamyslieť sa nad tým, či aj tu by nebolo vhodné začať mechanizmus e, súvisiaci s porušovaním princípov právneho štátu. Ja totiž musím veľmi jasne povedať, že nie je pravda, že by Európska únia alebo utečenci nejakým spôsobom ohrozovali e, Maďarsko. Práve nie Orbán svojou politikou ohrozuje slobodu a demokraciu v Maďarsku. Orbán nechráni maďarskú identitu a práve naopak chráni iba svoju moc. A myslím si, že v súvislosti s e, slobodou, nezávislosťou e, súdnictva e, ďalej dodržovaním práv menšín. Je situácia natoľko vážna, že to nemôžeme už naďalej nechať nepovšimnuté. Chcela by som sa teda pridať k otázke mojej predrečničky, čo sa týka mechanizmu o princípoch právneho štátu. Dúfam, že sa to podarí na budúci týždeň odsúhlasiť. Možno tá správa nie je úplne dokonalá vo všetkých pasážach, ale chcem sa opýtať, či komisia je ochotná podporiť to a vnímať to ako základ pre ďalšiu prácu a snažiť sa o to, aby tento mechanizmus naozaj bol zavedený do praxe. Ďakujeme pekne. Cecília Wikstrom. Neviem, či je pripravená Cecília ujaca slova. Veľmi rada dám slovo kolegyni. Takže v mene skupiny ALDE. Dobré ráno, pán komisár. Oceňujem vaše slova o tom, že bez princípov právneho štátu Európska únia eh, padne, ak som to pochopila správne. Chcete zahrnúť konkrétne návrhy do pracovného programu komisie na budúci rok. V tejto súvislosti aj ja som veľmi zvedavá na to, ale máme naplánovanú výmenu názorov aj na budúci týždeň o tejto správe, ale som zvedavá, ako e, príjmete správu, ktorú dúfam na budúci týždeň odsúhlasíme a my ju vnímame ako základ ďalších rokovaní medzi komisiou, parlamentom a radou. Spomenuli ste tiež e, lepšiu legislatívu. Toto podľa mňa veľmi úzko súvisí s princípy právneho štátu. Sú to dve strany tej istej mince. princípe lepšej legislatívy sa dosť striktne uplatňujú v praxi, e, týkajú sa všetkých e, tém, e, počínajúc ekonomikou, podnikateľským sektorom a taktiež osraňovaním administratívy, ale uplatňujú sa až natoľko striktne v oblasti bezpečnosti, v oblasti politiky utečencov a tak ďalej. Vidím totiž, že sa schvaľuje množstvo legislatívy, o ktorej vieme, že nie je úplne neprestrelná z hľadiska právneho a vieme, že je tu riziko napadnutia. Teda chcem sa vás opýtať, ako sa k tomu chcete v budúcnosti postaviť. Viete nám možno povedať konkrétnejšie, um, ako lepšie využívať nástroje. My sa už komisie pýtame celé roky, ako sa napríklad postaviť k otázke eh, homofobného eh, zákona v Litve Tvrdíte eh, nám celé roky, že eh, vedete dialog s vládou eh, Litvy o tejto veci. Ja sa chcem konkrétne opýtať, kedy plánujete začať postup v prípade porušenia. Ďalej, dosť nás, nás znepokojuje otázka transparentnosti. Je to jedna z vašich obľúbených tém, napokon aj mojich. Vidím, že sa podrel dosiahnuť istý pokrok, ale vidím tiež, že sa nám nedarí dosahovať dostatočne rýchly pokrok. Mnohí vrátane tu v Európskom parlamente sa e, e, snažíme neuchvejne o presadzovanie takejto otvorenej kultúry, ale narážame dosť na veľké prekážky. E, ďakujeme pekne ďalej pani z Argentíny v mene zelených. Ďakujem. Počula som, že pán komisár sa vyjadril, že chce spolupracovať, že chce, aby legislatíva, konkrétne návrhy sa rýchlejšie dostávali do praxe. Mohli by ste konkrétnejšie uviesť, e, o ktoré návrhy ide? Keď sa totiž pozrieme na najbližšie roky, tak e, ja som napríklad dosť zarazená. Čo sa týka e, urychľovania. Ak to má zahrnúť vylúčenie dopadových štúdií, tak to môže celý proces ešte spomaliť. Keď sa pozrieme napríklad presídľovanie, je to návrh, ktorý by mal mať e, za cieľ e, precyklovanie utečencov v EÚ. Legislatíva e, nebola spojená s hodnotením dopadov a nie je teda odolná správneho hľadiska. To znamená, že nesplňa právne kritéria. A my to teraz musíme naprávať v rokovaniach s radou a s komisiou. Myslím si, že sa tým zbytočne stráca čas a stráca sa aj čas Európskeho parlamentu. My to totiž nahrádzame um, povinnosti iných. Ja sa chcem opýtať konkrétne, prečo ste pripustili, aby legislatíva v otázke azylu a migrácie mohla prísť až sem k nám do parlamentu bez eh, hodnotenia dopadov. Často máme totiž pocit, že eh, to nebolo vôbec právne odobrené predtým, než sa to dostalo do Európskeho parlamentu. Minulý týždeň prebehlo zasadnutie Rady pre vnútro spravodlivosť a krajiny ve štvorky poukazujú jasne na to, že relokácie z Grécka a z Talianska nie sú súčasťou ich e, zodpovednosti a povinností. Mohli by ste sa k tomu, prosím, trochu podrobnejšie vyjadriť, čo to presne znamená. Ide o medzivládnu dohodu. Mm, parlament v tom nemá príliš veľké slovo, ale myslím, že e, keďže to môže mať dopady aj na budúcnosť, keď sa bude revidovať Dublinské nariadenie. Takže rok 2017 nás čakajú voľby vo Francúzsku, v Nemecku. Potom Malťania si myslia, že otázka utečencov je absolútne prioritnou, ale myslím, že e, v nadchádzajúcom pol roku sa dostaneme do závozu a ak komisia nepríde s nejakým dobrým plánom, tak akurát budeme plitvať časom. Ďakujem a za koordinátorov ešte za Corneliu Ernst. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohé rozumné sa tu už povedalo. Ja chcem iba zdôrazniť legislatívny proces. Je to veľmi dôležité. A musí to byť nielen rýchle, ale aj dobre. A čo chýba, je hodnotenie. Vyhodnotenie mnohých návrhov. Bolo by potrebné sa na ne pozrieť zblízka. Ak na rade e, sa trošku e, separujú krajiny V4, tak sa vás pýtam, aký je váš plán B, pretože taký plán B potom potrebujeme. Padli tu aj otázky o Polsku a Maďarsku, nadviažem na ne. V Maďarsku to, čo sa spravilo, nemalo veľký vplyv, skôr sa tá situácia zhoršila. Rozmáha sa xenofóbia zo strany vlády. Legislatíva nie je v súlade s európskou legislatívou. Počuli sme o e, násilí zo strany polície, e, akcie proti mimovládnym organizáciám, zatváranie e, istých e, televíznych staníc. Pýtam sa, aké sú vaše zámery preto vo vzťahu s Maďarskom. A ešte jedna otázka. Týka sa základných práv právo na spájanie rodín. Viaceré členské kroj, krajiny, ktoré neuplatňujú smernicu pri spájaní rodín, e, tu jednoducho komisia nerobí nič, prečo nezačnete konania o porušení, alebo plánujete predsa len Ďakujem pekne. Pán Timmermans, ak by ste láskavo odpovedali a potom si dáme ďalšie kolo otázok. Ďakujem pekne za otázky. Polsku. Poviem to jasne. Ja samozrejme rozumiem, že sa to aspoň prezentuje tak, že je to komisia versus e, Polsko, Poliaci. Ale myslím, že otázka je veľmi priamočiara. Tu ide o to, že komisia v Polsku žiada odluku moci a nezávislosť súdnictva. A tie sú ohrozené, pretože polská vláda sa rozhodla, že nezverejní e, rozsudky ústavného súdu. Polská vláda sa rozhodla totižto, že e, nevymenuje sudcov ústavných, ktorých e, ale zákonne zvolil polský parlament. Takže je to veľmi konkrétna otázka. Ja sa nenechám zatiahnuť do diskusie o tom, či to je e, komisia proti Poliakom. To nedáva zmysel. Ja naozaj <laughs> tvrdím, že my pracujeme v záujme Poliakov. Každá jedna členská krajina si zaslúži situáciu, kedy je jasná odluka moci. A robí sa to preto, že to je jediná záruka, e, že e, nebude vplyv politiky do spravodlivosti a budú mať občania prístup k spravodlivosti. Takže nejde iba o ochranu jednotlivých práv, je to dôležité aj pre samotné fungovanie vnútorného trhu. Každý investor, každý e, podnik, hospodársky subjekt si musí byť istý, že sa môže obrátiť na súd a ten bude uplatňovať európsku legislatívu bez akéhokoľvek politického zasahovania zo strany vlády, pretože náš právny systém v Európe stojí na tom základe, že všetky členské krajiny uplatňujú európsku legislatívu tak ako sa o tom rozhodlo aj tu na pôde Európskeho parlamentu. Ak by boli nejaké pochybnosti o tomto, tak potom vnútroštátne súdy by sa stali európskymi súdmi, pretože by boli zodpovedné za overenie e, uplatňovania, správneho uplatňovania európskej legislatívy. Ak majú pochybnosť, nevedia presne ako postupovať, môžu sa obrátiť na súdny dvor v Luxemburgu a vyžiadať si e, výklad to sú e, horizontálne a vertikálne postupy. E, vertikálny to je ten súdny dvor v Luxemburgu, ale e, nemôžu nikdy byť pochybnosti o nezávislosti sudcov pri takýchto postupov. Ak by na horizontálnom, vertikálnej úrovni boli nejaké pochybnosti alebo podozrenie, že do toho zasahuje politika, tak to už nie je právny štát a po, išlo by o akési znárodnenie právneho e, štátu z hľadiska európskej e, legislatívy a to by bolo na škodu aj pre vnútorný trh. Takže ja e, nechápem, ako môže polská vláda nechápať, že ak budú ďalej takto konať, tak v závere možno E, zabijú vlastne ešte zárodok v vajci a teda je to škodlivé aj pre vnútorný trh. Ja preto zdôrazňujem práve tento aspekt v našich diskusiách. Ide o dobre fungovanie vnútorného trhu, ale aj o ochranu jednotlivých e, práv občanov. A ešte vám chcem povedať, že naďalej budem e, túto otázku riešiť až do konca. To chcem povedať jasne ja ju chcem vyriešiť. Ale ak by som na to, aby som to dokázal, budem potrebovať plnú podporu Európskeho parlamentu, pretože všetci vieme, že si to od nás vyžiada dosť veľké úsilie presvedčiť všetkých na rade ďalej toto riešiť, preto musíme byť čo e, najjednotnejší komisia a parlament tým viac budeme mať šanci dopracovať sa tam, kde chceme v záujme e, Poliakov a Polska a samozrejme aj EÚ ako celku. Prepojili ste to so správou e, Intvel, o tej budeme hovoriť budúci týždeň. Ja si chcem ponechať isté e, argumenty aj na budúci týždeň a e, úprimne povedané aj víkend chcem využiť na prípravu. Chcem si podrobne pozrieť túto správu, nemal som zatiaľ na to čas, ale mal, mám čas do, do budúceho týždňa, nie do dnes. Takže sa k tomu vrátime budúci týždeň a teším sa e, skutočne na tú e, rozprávu. Mám aj otázky, <clears throat> chcem ich aj položiť, dúfam, že sa mi to podarí. Takže dohodneme sa, že budeme mať skutočnú diskusiu a nielen prehlásenia na jednej a na druhej strane. Mne skutočne ide o, o e, dialog budúci týždeň v Štrásburgu. Pretože niekedy e, je to lákavé možno mať iba prehlásenia zo strany komisie, parlamentu a potom si možno, že dáme spolu kávu, ale naozaj by som budúci týždeň chcel skutočný dialog. Potom Benátska komisia, tu chcem zdôrazniť, že e, ich závery mm, Ironicky e, tie si vyžiadala samotná polská vláda, takže ak si takéto stanovisko vyžiadate, tak by bolo dobré ho zobrať vážne a nezamietnúť. A závery tejto Benátskej komisie sú úplne v súlade s našim postojom, tak ako je v Eh, odporúčaniach, ktoré sme zaslali polskej vláde, aj keď ešte stále čakáme na ich odpoveď. Hovorilo sa tu aj o maďarskú situáciu. Si, e, monitorujeme veľmi zblízka, ale ak by z, išlo o to zachovať našu e, dôveryhodnosť a e, účinnosť našich nástrojov, tak potom si treba jasne povedať, kde máme právomoc a ako ju uplatňovať najjednoduchšie pre mňa, a v minulosti to komisia aj často e, spravila, by bolo e, spraviť nejaké pekné, odvážne politické prehlásenie a potom e, neuplatniť žiadny konkrétny nástroj na, na nápravu tých vecí, ktoré podľa nás idú správnym smerom, ale už ma poznáte dosť dlho, ja takto nerad pracujem. Ja teda poviem, že situáciu sledujeme som veľmi znepokojený tým, že e, sa zrušil e, hlavný opozičný denník. Sú aj ďalšie aspekty, ktoré nás znepokojujú. Ide aspoň o to ochrániť e, novinárov, tak aby aspoň Ehm, bolo isté, že majiteľ nejakého denníka neporušuje európske e, pravidlá, mm, vzťahy so zamestnancami, čiže ochrana samotných e, zamestnancov na pracovisku. O to sa snažíme. Pokúsime sa konať aj vo vzťahu s majiteľom, ak by to bolo potrebné, ale každopádne je to téma, e, ktorej sa musíme venovať e, o, na kolokviu pre vývoj e, tejto mediálnej e, scény v Európe to bude v novembri, ale treba si uvedomiť aj kontext, nebuďme naivní a kontext je relevantný. Nejde iba o to, či to je hospodárske rozhodnutie nejakého vlastníka pretože eh, možno, že nie je to až tak ziskový denník. Takže zblízka to sledujeme a ja sa e, intenzívne venujem tomuto prípadu. Mám však aj skúsenosti z minulosti. Premiér Orbán je ostražitý a ostáva naozaj e, na hrane toho, čo skutočne povolujú európske pravidla. A niekedy v podstate ani e, nemáme právomoc v danej oblasti. Takže snažíme sa pracovať čo najpresnejšie, ale naozaj ma znepokojuje to, čo sa deje vo vzťahu s tlačou v Maďarsku v súčasnosti. K pracovnému programu. Chcem sa uistiť, že je nám jasné, že kontext, v ktorom pracujeme, môže priniesť výsledky iba ak sa nespochybní právny štát. A ja chcem, aby toto bol rámec, v ktorom sa aj pracovný program komisie budúci týždeň bude prezentovať a všetko ostatné súvisiace. Nehovorím, že prídeme s návrhmi konkrétne v oblasti právneho štátu, nie, iba hovorím, že právny štát musí byť e, úplnou súčasťou našich návrhov. A možno zareagujem aj na otázku, ktorá sa tohto týkala. Hodnotenia dopadov. Niektorí tvrdíte, že sme nespravili tieto e, hodnotenia pri niektorých legislatívnych návrhoch v vlasti migrácie. Áno, nespravili. Ale je tu isté pravidlo, ktoré nám umožňuje neuskutočniť e, vyhodnotenie dopadov, ak ide o vysoko naliehavé opatrenia a presidlovanie. To je práve takáto naliehavá otázka. E, vyriešiť migračnú otázku, to je naliehavé. A chcem odstaniť aspoň jedno nedorozumenie. Neuskutočniť vyhodnotenie, to nie je to isté ako e, to e, spraviť správneho hľadiska nesprávne my chceme, aby to všetko z právneho hľadiska obstálo. Naši právnici e, sa o to snažia, ale vyhodnotenie dopadov to nie je iba overenie právnej správnosti. Týka sa to e, oveľa viac aspektov ale je to naliehavá situácia. Dokonca aj parlament niekedy pracuje oveľa rýchlejšie ako obvykle a niekto potom parlament nekritizuje, že pracujú príliš rýchlo. Pri e, pobrežnej stráži to bolo e, e, v parlamente svetl, e, rýchlosťou svetla a to bolo aj správne zo strany parlamentu. Takže niekedy si to naliehavá situácia vyžaduje ale e, vyhodnotenie dopadov to neznamená, že nejaký návrh správneho hľadiska neobstojí. Teraz migrácia. Myslím, že ste o tom hovorili aj s kolegom Avramopulusom nedávno. Zdôrazním následovné. Máme však dohodu, ktorá nie je medzivládna. Je to rozhodnutie rady o presidlovaní. A komisia E, nič na tomto rozhodnutí nemení. My hovoríme o budúcich rozhodnutiach a že v tom prípade chceme zapojiť všetky členské krajiny a preto musíme byť flexibilní, nájsť spôsob, ako to dosiahnuť. Flexibilný to však v mojich očiach neznamená, že e, dáme možnosť členským krajinám neprijať migrantov v rámci presídlenia. Ide o E, viacero opatrení, ktoré umožnia jednotlivým členským krajinám, ktoré e, im umožnia nájsť spoločné riešenie, pretože je tam istý geografický a politický kontext. Takže tomu sa chceme venovať, ale tie členské krajiny, ktoré sa tvária, že si myslia, že flexibilita znamená, že existujúce rozhodnutia sa nemusia uplatňovať. To je nesprávne. Tie existujúce rozhodnutia sa naďalej uplatňovať musia. Potom právo na spájanie rodín, to bude súčasťou e, Dublinského reformného balíka, ktorý už sme prezentovali, ale budeme e, o tom diskutovať. Myslím, že je to teraz e, už u vás. Aha, trialógy ešte nezačali. Dobre. Takže prosím, venujte sa tomu. Myslím, že je to potrebné. Nemyslím si, že potrebujeme plán B pri migrácii. Potrebujeme jasne povedať, že náš postoj potrebuje samozrejme podporu parlamentu, ale trváme na tomto prístupe. Potom e, zákon proti geom v Litve. Bolo mi povedané, že je to niečo, čo komisár Oettinger sleduje, pretože sa to týka možno aj médií. Ja som sa tomu venoval už aj v minulosti a spravím tak opäť. Beriem to veľmi vážne a ako vie pani Intveld, naozaj eh, sa tomu aj e, osobne venujem. Nedávno ma obvinili zástupca polskej vlády konkrétne z toho, že som možno nie nestranný, ale keď e, e ak e, obhajovať osobné plána, e, práva, rovnosť medzi mužmi a ženami, práva menšiny LGBT, ak veríte v neliberálnu demokraciu a právny štát, tak potom dobre, kľudne ma označujte za zaujatého, ale ešte stále si myslím, že to stojí e, za to bojovať za tieto hodnoty. Dobre, takže ideme do ďalšieho kola. Maximálne dve minúty, prosím, jednotliví rečníci, aby sme možno mali aj dostatočný priestor na odpovede. E, pán Weidenhofer, mám dve otázky Poprvé, e, vo vzťahu s Maďarskom samozrejme možno nie je právomoc na strany EÚ, ale v jednom prípade predsa len áno. E, je tam e, naozaj veľmi veľká miera korupcie, vie sa o tom aj v Bruseli. A preto sa pýtam, či by sa nedalo možno, že pracovať trošku rýchlejšie Už aj kolegovia o tom hovorili. E, pýtali sa komisie, či by sa predsa len nedalo postupovať rýchlejšie a potom po druhé presidlovanie. Je to problém, ktorý berieme veľmi vážne, pretože ide o ľudí, e, napríklad tí, ktorí sú v Grécku, pretože ak sa nič nebude spravi- e, robiť, tak sa zhoršia aj organizovaný zločin. Ide vlastne aj o Európu. Ak to nevyriešime, tak to e, bude na škodu celej EÚ. My máme pocit, že to je zablokované. Mali sme tu aj gréckého e, ministra, ale ani jeho <clears throat> odpovede neboli uspokojivé. Samozrejme, aj tu je otázka právomoci EÚ nie sú dostatočné na to, aby sme to možno vyriešili, ale predsa len sa pýtam, čo by komisia mohla spraviť na zrýchlenie e, tohto postupu. Bolo by to v záujme všetkých, podľa mňa. Ďakujem, pán Bony. Pane wiceprzewodniczący, będę mówił po polsku. Vážený pán komisár, budem hovoriť po polsky. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za váš e, veľmi vynikajúci prejav, ktorý ste predniesli e, v Sopotách na otvorení fóra nových myšlienok. To je naozaj neuveriteľný prejav a veľmi rád si ho znovu a znovu e, púšťam cez internet. Chcel by som vedieť, že čo vlastne oddeluje demokraciu od tyranie. Toto sú média a súdnictvo. A moja kolegyňa pani Kudrická sa pýtala na situáciu v Polsku a situácia je takáto. Polská vláda vlastne ani nereaguje na odporúčania Európskej komisie a zavádza nové riešenia, ktoré ďalej vlastne e, okliešťujú slobodu sudcov a zavádza isté výbory, ktoré majú kontrolovať e, rozhodnutia súdov. Takže polská vláda sa vlastne vzdialuje od e, tohto oddelenia moci, pokiaľ ide o politickú moc a súdnu moc. A potom je tu ešte ďalšia otázka, čo môžeme robiť v nadväznosti na naše médiá, respektíve hovorím teraz o verejných médiách. A čo môžeme spraviť na preto, aby sme tieto verejné médiá spravili nezávislé. Musia byť skutočne nestranné a musí to byť zaručené. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. To, čo ste teraz hovorili o Maďarsku, to je naozaj veľmi dôležitý bod a je tam takmer 5 eh, miliónov eh, hlasujúcich, ktorí v podstate eh, čakajú na jasný politický signál zo strany komisie. Chcem vám položiť veľmi jednoduchú otázku. Komisia v novembri 2015 povedala podmienky v nadväznosti na e, rámec právneho štátu e, v Maďarsku v tom, tejto etape nie sú splnené. Takže mi dovolte, aby som vám položil nasledovnú otázku. Ešte stále zastávate tento názor, pán podpredseda, a pokiaľ ide o Európske politické centrum, publikovalo jeden článok e, proti liberálnej a agresívnej Európe na tá myšlienka v politike, pokiaľ ide o agresívnejšiu a menej liberálnu Európu. Čo bude robiť komisia na to, aby vlastne bojovala proti takýmto myšlienkam, pokiaľ ide o populizmus a deliberalizmus v členských štátoch? Ďakujem veľmi pekne, pána Anna, pani Anna Gomez. Vážený pán komisár, to, čo povedal Joseph Renault, v nadväznosti na dôsledky nefungovania týchto procesov presídlovania a takisto zjednotenie rodiny, ktoré neuplatňujú ne, e, uplatňujú členské štáty. A mňa to obrovsky trápi. Obrovsky ma to trápi, pokiaľ ide o dôsledky v oblasti bezpečnosti, pretože tie porušenia ľudských práv, ku ktorým dnes prichádza na európskej pôde, v nadväznosti na týchto migrantov, ktorí neboli presídlení. My ich vlastne odovzdávame do rúk kriminálnych sietí vráťané teroristov. V Maďarsku a v Polsku dovolte mi, aby som povedala následovné. Naozaj by som si priala, aby ste sa cítili tak ako Portugalci, pretože e, oni sú presvedčení, že v podstate my vlastne sa pridržiavame e, veľmi tvrdo v rôznych e, drobností a pritom tí, ktorí vlastne porušujú právny štát v Európe, tak tí vlastne a tvrdo porušujú, tak tým vlastne sa to prepáči a tí sú podsilňovaní. Dúfam, že vaše vlády si toto uvedomujú a moja žiadosť. Posledná správa o boji proti korupcii Myslím, že ste to povedali vy. E, neboli ste celkom jasní, že kedy to vlastne malo byť e, dopracované. Ale to je správa, ktorá mala byť dopracovaná tento rok. A potrebujeme to, pretože to má jasné prepojenie, tak ako to vlastne už objasnili a aj e, ostatní, ktorí hovorili povedzme o takých situáciách, ako je situácia v Maďarsku. A samozrejme, že tu ide aj o nové inštitúcie v rámci EU a môj a žiadosť. Pán Matiáš Ruta z DG Home e, vlastne uznal, že tie, tento program zlatých výsk, e, v ktorých sú vlastne zapojené naše e, štáty, že to je niečo, čo zo sebou prináša veľké riziko, pretože tam ide o porušenie právneho štátu, o konkurencieschopnosť a ja si naozaj myslím, že je najvyšší čas, aby komisia venovala pozornosť tomuto a aby vlastne naozaj sa zamyslela nad tým, že čo vlastne sa deje, pretože tieto zlaté víza tie skutočne podkopávajú našu bezpečnosť, nehovoriac o európskej solidarite. Ďakujeme. Pán komisár, pokiaľ ide o túto otázku v nadväznosti na správu o boji proti e, korupcii, naozaj by bolo dobre, lebo to, na toto som sa už pýtal predtým a chceli by sme vedieť, že kedy vlastne táto správa bude k dispozícii. Silvia, nie? Takže nech sa páči, odovzávam vám slovo. Ďakujem vám. Budem hovoriť po švedsky. Pripravila som si celý e, rad rôznych pripomienok a e, predštudovala som si správu súdneho dvora a odporúčania komisie, ale zmením to, čo som e, mala naplánované povedať a chcem vyjadriť istú frustráciu, ktorú pociťujem. Viem, že prechádzame obrovskými výzvami, ale čo tá situácia týkajúca sa Rómov v EÚ? Ak toto nie je výzvou, ktorú každý bude brať vážne, tak potom čo je vlastne výzvou? Nestačia len národné stratégie, rada a komisia nesú istú zodpovednosť. Potom, ako po stovkách rokov e, v nadväznosti na skúsenosti s týmto problémom musia nájsť nejaké riešenie. Je to škandál, že zatiaľ nejaké riešenie e, nebolo e, nájdené pokiaľ ide o problém Rómov. Bojujeme proti ľuďom, ktorí e, škarede hovoria o Afričanoch alebo Židoch, ale nikto nič nepovie o Rómoch a o ich diskriminácii. A politicky sa nikto týmto problémom nezaoberá. Ja a asi 10 miliónov e, ďalších občanov, už toho máme plné e, zuby. Kedy vlastne dostane otázka rómska prioritu? Boli prijaté rôzne uznesenia, e, v parlamente prebehli rôzne vypočutia, ale nič sa nestalo. A teraz e, predkladám návrh slovenskému predsedníctvu, aby niečo eh, zapracovali aj do záverov rady, pokiaľ ide o túto otázku. Niečo, čo by predstavovalo istú kon- kontinuitu. Naozaj by som bola rada, keby toto bolo vlastne na programe, keby dali prioritu aj rómskej otázke, pretože situácia Rómov v Európe je hambou. Hambou Európy. Približne 25 rómskych detí v Rumunsku sú eh, podvyživené Nedávno som vycestovala do Rumunska. a Videla som, ako tam žijú Rómovia bez vody, v škandálnych podmienkach. A to nie je len v Rumunsku, to je všade. My chceme, aby sme mali zdravú Európu. A ak chceme zdravú Európu, musíme sa pozrieť na to, ako sa správame k Rómom. A toto je otázka, ktorá skutočne musí dostať istú prioritu v nadväznosti na program komisie a rady. Veľmi veľa pozornosti venujeme tomu, ako žijú chudobní ľudia v Afrike a v Ázie, Zí, ale čo s Romami? Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som eh, v podstate počiarknúť eh, právny štát a cement v nadväznosti na to, čo pr- vlastne predstavuje v Európskej únii. Samozrejme, keď sa hovorí o právnom štáte, otázka e, znie hlavne v nadväznosti na presadzovanie existujúcich noriem E, noriem týkajúcich sa médií a samozrejme aj v oblasti národnej bezpečnosti. Je celkom jasné, že Európska únia v tomto nemá e, právomoci, ale nie je to niečo, čo by bolo izolované v nadväznosti na európske právo, primárne aj sekundárne právo, vrátanie samozrejme charty základných práv a ostatné záležitosti týkajúce sa e, ústavných záležitosti a ľudských práv. A sám sebe kladiem otázku, že či by nebolo potrebné v podstate začať s takýmito postupami pri porušovaní pravidel práve v týchto oblastiach, pretože keď členské štáty napríklad uzákonia nejaké zákony v nadväznosti na reguláciu médií alebo v oblasti národnej bezpečnosti, sám sebe kladiem otázku, že či vlastne hovoríme o tej istej interpretácii, o tom istom výklade v nadväznosti na to, že čo vlastne predstavuje táto oblasť a či máme definíciu, pokiaľ ide o túto oblasť a hlavne pokiaľ ide o národnú bezpečnosť skutočnosť Mám taký pocit, že vlastne je to veľká čierna diera, že členské štáty tam môžu do toho, pod to zadrž, zahrnúť čokoľvek a že nik vlastne nebude odsúdený za to, že niečo zahrnul pod oblasť národnej bezpečnosti. A potom samozrejme súd bude eh, môcť rozhodovať o tom, že či nebola eh, porušená zmluva, a potom môžeme žiadať od komisie, aby v podstate zahájila postupy pri porušovaní, pokiaľ ide o sekundárne právo a pokiaľ ide o chartu základných práv a pokiaľ ide o presadzovanie zákona. Napríklad mali sme e, vlastne e, rozsudky, pokiaľ ide o smernicu e, v nadväznosti na tieto záležitosti, ale boli tam iné veci, ktoré vlastne sa istým spôsobom eh, ignorovali, pretože nejaký sudca by nemal vlastne, nemal vlastne eh, právo, pokiaľ ide o zadržanie, neproporčné zadržanie a tak ďalej. A eh, naozaj, pokiaľ ide o základné práva, toto sú veci, ktoré by sa mali dostať pred súd, pretože musíme mať nejakých aktivistov v Írsku a jednu spoločnosť e, v Írsku, ktorá to naozaj predložila e, Medzinárodnému súdnemu tribunálu. A ja si naozaj myslím, že e, dnes vlastne je nedostatočné presadzovanie týchto zákonov, a je tu samozrejme agentúra, ktorá by mala trvať na presadzovaní a to je práve Európska komisia. Nemali by sme v podstate z toho spraviť viac, e, pokiaľ ide o európske postupy, aby sa tieto veci naozaj napravili. Uzatváram zoznam, prosím vás, buďte čo najstručnejší. Ďakujem vám za slovo. Mám niekoľko pripomienok a jednu otázku. Myslím si, že čelíme e, istej e, politickej e, V podstate sme sa zastavili, pretože naozaj komisia robí veľmi veľa preto, aby sme vlastne predkladali sa politické dosie, ale toto je vlastne politicky eh, stojíme proste na mieste. A toto eh, podporuje xenofóbiu a iné veci v Európe. Ako chce komisia prinútiť ľudí k tomu, aby preukázali, respektíve aby naozaj eh, konali v súlade so svojimi záväzkami v nadväznosti na solidaritu inými uh, slovami v nadväznosti na presídlovanie, pretože ten takýto politický závoz istým spôsobom podporuje xenofóbiu a a, ktorá sa rozširuje v Európe. Takže to nie je legislatívna otázka, to je vlastne politický závoz, v ktorom sa nachádzame. A toto je moja otázka. Ďakujem, Cecil, Monika. Ja by som e, mala otázku v nadväznosti na mnohé e, členské štáty. V prvom rade sme sa zaoberali touto otázkou migrácie a to je samozrejme aj veľmi úzko prepojené na otázku presídľovania. Ja som nie v podstate e, dosť dobre pochopila vlastne to, že a ako by sme mohli potom takéto postupy pri porušovaní vlastne uplatňovať, keď by sme ich mali nejakých 25, pretože Potrebujeme ďaleko viac komunikácie vzájomnej a nepôjde to podľa mňa v nadväznosti na tieto postupy pri porušovaní, pretože to nie je jednoducho také jednoduché. Aspoň e, ja som o tom osobne takto presvedčená, ale mám otázku v tejto oblasti. Hovoríme o presídlovaní, ale to, čo nie je e, jednotné v nadväznosti na e, členské štáty. To znamená e, aj e, vlastne e, ľudí, ktorí sú v ťažkej situácii, tehotné ženy, sú tam deti bez doprovodu a tak ďalej. A pokiaľ ide o Francúzsko a Kale, tam prebieha diskusia týkajúce sa veľkej džungle a hovoríme o, o Maďarsku, o Polsku a samozrejme, že sú to aj iné členské štáty, v ktorých sa uh, celé roky vlastne isté ťažkosti e, vlastne len e, ďalej a ďalej rozvíjajú. To nie je len jedna strana, ale sú to celé regióny. Dalo by sa na to samozrejme pozerať aj politicky, ale existuje to aj nejaký komunikačný proces a nejakým spôsobom by sa mohli tieto e, veci dať, hádam, do poriadku, pretože sú to tisícky maloletých, ktorí žijú v, týchto džung, v tejto džungli, tak povediac. A nie je to vlastne nejaké e, slušné centrum, slušné bývanie, ktoré by sme im poskytli. A toto považujem za veľký problém. Druhý, druhá vec, e, pokiaľ ide o e, Maďarsko a to, že si robíme veľké starosti v nadväznosti na slobodu médií v Maďarsku a potom sa pozrite na Grécko, tam máme 9 staníc, ktoré boli uzavreté, to boli súkromné rozhlasové stanice a Neviem, že či vlastne o tomto má prehľad e, komisia, pokiaľ ide o Veľkú Britániu, tam ide o monopolizáciu médií. Nielen pri Brexite som nemala takýto pocit v podstate neutrálneho zaobchádzania s informáciami a preto za normálnych okolností samozrejme, e, prepačte, ale e, pokiaľ ide o veľký členský štát, e, je to istá, tý monopol, pokiaľ ide o e, mienku, verejnú mienku. Často hovoríme o Maďarsku, ale a ja by som rada položila takúto otázku Veľkej Británii. A ak mi dovolíte, posledná otázka, Bulharsko, pretože stále sa pozeráme viac na to, že sa Rusko snaží ovplyvňovať médiá a médiá si kupuje v istých krajinách. Ako sa na to pozerá komisia a aký má z tohoto e, dojem všetkého? Takže pokiaľ ide o médiá a zoznam zahraničných pracovníkov, ja neviem, a ako sa na to budeme pozerať. Ďakujeme, pani Homajer. Sylvie Grion, prosím. Ďakujem stručne. Pán prvý podpredseda, ak by som ja predsedala, tak eh, <clears throat> by som povedala to isté, čo vy, aby to neboli iba prehlásenia, ale skutočný dialog. Pokúsim sa o to, neviem, či sa nám to aj skutočne podarí, ale aby to bolo trošku uh, úprimnejšie, hlavne ak uh, ide o to, aby to tak vnímali aj spoluobčania. Nebudem opäť hovoriť o neplnoletých, budeme mať e, príležitosť v ďalšom kole, ale ako e, vidíte budúcnosť dohody medzi Tureckom a EÚ? Sú isté skutočné ťažkosti? E, otázka právneho štátu a médií a spravodlivosti vzdelávania v Turecku. Ako ďalej, keďže ide o veľkú E, krajinu na našej hranici východnej. Thank you, Sylvie. Um, next is Cecilia Wickstrom, please. Ďakujem, Sylvie. Silvia Wickstrom, nech sa páči, nasleduje. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Mám veľmi uh, e, kratučkú otázku, ale dôležitú. Minulý týždeň Švédsko uh, Vláda Švédska napísala list komisii a požiadala o to, aby sa e, vlastne posilnili e, pohraničné kontroly, pokiaľ ide o Dánsko a Švédsko. A moja otázka znie e, nevyhnutnosť a proporčnosť. Veľmi dobre vieme, že od augusta kontrolovali viac ako 3 milióny ľudí, z ktorých 75 75 boli žiadatelia o azyl. Je to naozaj veľmi e, proporčné, aby sa takéto e, pohraničné kontroly vlastne diali a tak dlho, pretože je to naozaj hambou, pokiaľ ide o šengenskú oblasť. A fakty a číselné údaje e, prezentovala regionálna vláda na juhu Švédska a Dánska a poukazovali na to, koľko stratých príležitostí vlastne pokiaľ ide o podnikanie, aká ťažká je táto situácia pre ľudí, ktorí musia týmto mostom prechádzať denne kvôli, tomu, kvôli práce a tak ďalej. Je to devastujúce pre celý región Dánska a pre juh Švédska. Mohli by ste mi približne povedať, že aká bude odpoveď v nadväznosti na tento list švédskej vlády, pokiaľ ide o proporčnosť a e, nevyhnutnosť takýchto opatrení? Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj vám, pán Timerman, že ste prišli, za to, že sa zasadzujete za otázky základných práv, princípu právneho štátu, tak odhodlanie. Základné práva a princípy právneho štátu sa netýkajú len tohto konkrétneho nástroja, teda mechanizmu princípov právneho štátu. Týka sa to celej e, škály rôznych iných tém. V posledných 5 e, rokoch sme sa e, rôznym témam venovali v oblasti spravodlivosti, práva a bezpečnosti. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, že rada teraz blokuje viacero významných tém, čo vôbec významne nepomáha dosahovať výsledky pre Európsky parlament, ktorý je spolulegislatívnym orgánom po prírade. Chcel by som zvorazniť význam najmä o otázky vízového kódexu. Tu totiž rada odoláva samotnej eh, myšlienke vytvorenia humanitárnych víz, pričom nemáme žiadnu inú alternatívu, nemáme žiadnu inú ochotu eh, dosiahnuť kompromis s Európskym parlamentom Európsky parlament eh, pritom eh, zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť nejaké legálne formy vstupu pre ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu medzinárodnú pomoc, aby sa mohli legálne dostať do Európskej únie. Inak totiž budú prichádzať nelegálne, budú vystavovať eh, svoje životy a životy svojich blízkych veľkému riziku. Myslíte si, že je nejaká šanca zapo- za pracovať humanitárne víza nejakým spôsobom do tohto návrhu v iniciatíve o presídlení. Chcem vás požiadať, aby ste sa zaviazali k tomu, že dokážete odblokovať zavedenie humanitárnych víz a tiež, že poveríte svoje oddelenie eh, presadením tejto témy, aby to bolo zakoporené do iniciatívy o presídľovaní. Ďakujeme pekne, pán Šogor. Ďakujem. Ja sa vyjadrím nielen v mene svojich troch maďarských kolegov, ktorí zastupujú slovenské a rumunské delegácie, ale tiež za vyjadrím menej 8 maďarskej menšiny. Tento mechanizmus princípa právneho štátu je rozhodne viac než vítaný. E, ďalej, sa chcem opýtať, či v Polsku alebo v Maďarsku, ak by tam bola ľavicová vláda, Chcem teda zaželať našim socialistickým priateľom, že ak by v týchto krajinách bola ľavicová vláda, či by tiež tak jasne presadzovali princípy právneho štátu. Chcem len pripomenúť, ak dovolíte, možno sa mýlim, Možno neviem, čo sa tam deje, nechcem nejako obhajovať eh, Maďarsko a Polsko. 500 rokov a eh, Maďarsko kritizujeme za Transil- Transilvániu. Ja teda viem, o čom hovorím. Len si spomente pred desiatimi rokmi, keď eh, za ľavicovej vlády sa strieľalo, sa ľudia mlátili na uliciach, robila to polícia. Ja som tu nebol vtedy v parlamente ako poslanec, ale veľmi ma zaujímalo, e, či vtedy niekto zo socialistov útočil na maďarskú vládu, keď maďarská vláda vtedy strieľala na ľudí pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie a keď mlátila ľudí na ulici. Ak dovolíte, ja hovorím teraz. Chcel by som aj e, skončiť, ak dovolíte. Moja kolegyňa pani Soraya Post má úplnú pravdu v tom, čo povedala o situácii Rómov. A aj z tohto pohľadu vidíme, ako európske spoločnosti, tieto nové členské štáty, aké sú zraniteľné. Dúfam teda, že komisia a my všetci sa dopracujeme k tomu, aby v našej spoločnosti e, boli dodržiavané zásady právneho štátu a demokracie. Ďakujem pekne. A na záver pani Činiči. Ďakujem, Claude, ďakujem aj komisárovi Timmermansovi za to, že prišiel a za to, že s ním môžeme diskutovať. Mám dve otázky, ak dovolíte. Jednu otázku už položil niekto iný. Týka sa korekčného eh, mechanizmu Pán Timmermans hovoril o nenávistných vyjadreniach na internete, tiež o podnetovaní nenávisti a strachu na internete. A to súvisí s ďalšou témou, s otázkou bezpečnosti, veľmi úzko. Venujeme sa téme podnecovania teroristickej činnosti prostredníctvom médií, v našej smernici o boji proti terorizmu Eh, chcem sa, sa vás opýtať na túto tému, pretože to má vplyv na bezpečnosť, aj na slobodu prejavu a je to veľmi dôležitá téma v kontexte boja proti terorizmu a bezpečnosti nielen z eh, ohľadom na základné práva. Či by ste nám mohli teda zhruba približiť, akým smerom sa uberá komisia v tomto smere. Ďakujem pekne kolegom aj za disciplínu a za rôznorodosť tém, ktoré spomenuli vo svojich otázkach. Teraz dáme slovo pánovi Timmermansovi, by odpovedal. Ďakujem. Množstvo otázok, pokúsim sa odpovedať na ne pokiaľ možno čo najucelenejšie. Správa o boji proti korupcii, toho sa týkalo viacero otázok. Pracujeme naďalej na plnení prvej správy o boji proti korupcii. Je to dosť ťažká úloha v spolupráci s členskými štátmi v Rade. Ako viete, boj proti korupcii je o mnoho viac súčasťou semestra a e, tiež je súčasťou odporúčaní jednotlivým krajinám v procese semestra. Ja by som sa chcel pozrieť na to, či tento proces v odporúčaniach jednotlivým krajinám e, by sa dal zapojiť do všeobecnejšieho prístupu boje proti korupcii. čo je téma relevantná pre takmer všetky členské štáty ak nie pre úplne všetky. Mm, tiež si myslím, že musíme viac podporovať eh, výmenu skúseností u expertov v členských štátoch. A komisia tiež eh, zintenzívnila interný proces výmeny skúseností napríklad eh, medzi kolegami, ktorí sa venujú spracovaniu štruktúrnych fondov v jednotlivých členských štátoch Je to síce zložitý proces, ale veľmi dôležitý. Vidíme totiž aj vy, aj my, aj keď možno priamo ste to nepomenovali, ja som to však vycítil z vašich vyjadrení, že e, je tu istý stred medzi využívaním korupcie a využívaním politického vplyvu. Korupcia teda nesúvisí len so zneužívaním verejných prostriedkov. Samozrejme, proti tomu treba bojovať so všetkými možnými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii, ale tiež je to nástroj zachovania alebo presadzovania politickej moci. Teda má to aj um, takýto, takúto dimenziu, nielen ekonomickú dimenziu. Tiež sa chceme podielať na činnosti Greko. Ako viete, na tom eh, už dlhodobo pracujeme. Eh, tu sa trošku sporíme s radou o právnom základe, ale eh, pracujeme na tom. A tiež sme práve vo fáze skúmania toho, ako platné európske normy o bielých vranách, teda o ochrane tých, ktorí poukazujú na nekalé správanie, by sa dali zasúľadiť, ako by sa dali viac dať do vzájomnej súvislosti a ak to nie je dostatočné v budúcnosti, možno budeme uvažovať o novej legislatíve v tejto oblasti. Viem, že ste sa pýtali, kedy presne sa dá očakávať aj druhá správa. Ja dnes môžem povedať toľko, že zatiaľ vyhodnocujeme výsledky plnenia prvej správy. A chcem vás poprosiť eh, o istú zaujímavosť z hľadiska času úvah e, o tejto prvej správe predtým, než preložíme návrhy k druhej správe. Dajme tomu do konca tohto roka, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako celý proces pokračuje a potom budem schopnejší konkrétne odpovedať na vašu otázku. Ďalej, čo sa týka procesu relokácií, tu nejde o problém len krajín, ktoré nie sú presvedčené o správnosti tohto e, princípu. Problém je v tom, že žiadna z krajín, ktoré sú súčasťou relokácií, doposiaľ urobili všetko to, čo prislúbili, že urobia. Teda musíme eh, o tom hovoriť otvorene so všetkými členskými štátmi. Ak sa všetci budú navzájom na seba pozerať, tak nikto nebude robiť nič. Teda vedieme eh, neustále dialog s členskými štátmi. Francúzsko napríklad eh, odvádza dosť veľké úsilie, iné krajiny zatiaľ dosť zaostávajú a chceme ich v tomto podporiť. Musím teda podporiť ich v tom, aby to napravili. Chcem zúraziť, že tu nejde o konkrétne počty, čísla, ktoré boli odsúhlasené. Ide tu o mm, prejav ochoty, o poskytnutie nádeje tým ľuďom, ktorí sú zaseknutí na ostrovoch, e, aj na pevnenie už medzičasom. A tak, ako ste povedali aj vy, ak im nedáme nádej, e, že je možné nájsť riešenie e, v rámci humanitárnych noriem a rozhodnutí, ktoré boli prijaté, budú hľadať riešenia inde. A tí, ktorí im ponúkajú riešenia, tak ich spravidla chcú zapojiť do e, zločineckých sietí, iba dokonca džihadistických sietí. Teda ide o e, ochranu našej bezpečnosti, našich bezpečnostných záujmov. Okrem toho, že by to bolo z ľudského hľadiska e, správne rozhodnutie poskytnúť im možnosť relokácie. Niekedy je to neuveriteľne zaražajúce, frustrujúce, že Problémy, s ktorými sa potýkame, sú čisto byrokratické. Existuje politická vôľa. Členské štáty sa vyjadrili, že chcú prijať ľudí a pritom e, ľudí im nie sme schopní poslať, pretože nie sme schopní ich um, dostať z táborov. E, kolega Avramopoulos spolu so mnou na tom pracuje, vyvíjame tlak na grecké orgány tiež. Niektorí ste spomenuli um, podmienky v niektorých táboroch v Grécku, na ostrovoch aj na pevnine. Mňa veľmi frustruje, že starostovia znášajú všetky náklady sami z vlastných rozpočtov, pritom peniaze sú k dispozícii, mali by ich dostávať a pritom ich nedostávajú. Teda aj tu musíme úzko spolupracovať so štátnou správou. Vidíte, a nakoľko ma to frustruje, naozaj eh, som z toho eh, zhrozený. Treba povedať, že ochota tam je dokonca veľmi silná um, u gréckých predstaviteľov, gréckých orgánov, uh, ale často uh, sú veľké rozdiely medzi politickou ochotou urobiť niečo a fyzickou a administratívnou schopnosťou niečo dokonca aj v praxi presadiť. A na toto sa chceme zamerať. Predpokladám, že sa to bude dnes prejednávať aj na Európskom samite. Chcel by som sa ešte vyjadriť eh, k otázke, ktorú nastolil eh, Peter Dindermüller. Spomenul ehm, koncept eh, liberálnosti a neliberálnosti. Ak existuje, a podľa mňa existuje ideologická vojna v západnom svete, ktorá zahrňa Európu, ale aj Severnú Ameriku, podľa mňa ide o boj medzi tými, ktorí majú takú víziu spoločnosti, e, ktorá je otvorená, e, rôznorodá, vychádza zo základných práv, z princípov právneho štátu. A e, proti tomu je vízia spoločnosti založená na myšlienke hermeticky uzavretých spoločenstiev, ktoré sú založené vylúčení, kde sa Eh, presadzuje vôľa eh, ľudu a nie je princípov právneho štátu, demokracie základných práv a skôr alebo neskôr eh, sa takéto smerovanie venuje hľadaniu nepriateľa, buď vnútorného alebo vonkajšieho. Obe tieto vízie existujú aj v európskej spoločnosti, sú v nej veľmi jasne prítomné a osud našej spoločnosti bude záležiť od toho, kto zvíťazí v tejto ideologickej bitke, pretože pre mnohých občanov, ktorí vyšli z krízy chudobnejší, odradenejší, ktorí vidia rozdiely medzi chudobnými a bohatými e, v čoraz väčšej miere v členských štátoch od e, krízy, ktorí sa cítia osamotení, opustení, ponechaní sami na seba. Pre nich e, myšlienka komunitárneho riešenia a vylúčenia a videnia všetkých ostatných ako nepriateľa sa zdá byť atraktívnejšia, aj keď je to milná predstava. Toto je podľa mňa ten zásadný rozdiel medzi liberálnym a neliberálnym vnímaním spoločnosti. Mojim polským priateľom môžem povedať otvorenie, a povedal som napokon aj už aj na iných stretnutiach, keď sa ma priamo opýtali, kde sme zlyhali. Ja na to odpovedám veľmi úprimne a aj seba kriticky, pretože všetci sme sa dopustili tej istej chyby príliš e, mnoho ľudí bolo pozabudnutých v reformách. A títo ľudia, na ktorých sa zabudlo, hľadajú iné spôsoby, ako to dohnať, ako to dobehnúť. A dávajú sa im rôzne ponuky, ktoré e, nie sú liberálnej povahy, takto by som to povedal. Teda sme v situácii, keď opäť dochádza k k úplnej integrácii hodnôt, práva a socioekonomických podmienok v niektorých členských štátoch. Je mi ľúto, že to rozvádzam takto podrobne, ale považujem to za e, zásadnú vec pre budúcnosť našej spoločnosti. Teda toto ponaučenie znie, ak na niekoho zabudneme, ak sa niekto cíti, že na neho bolo zabudnuté, tak bude hľadať riešenia inde a inej povahy. A toto nie je spôsob, ako budovať takú spoločnosť, ktorá nebude hľadať konfrontáciu, s vnútorným či vonkajším nepriateľom, pretože v skutočnosti tí, ktorí lákajú takýchto nešťastných, zabudnutých ľudí, ktorí sú e, oprávnenie v takejto situácii, ich napokon tiež sklamú, pretože ich riešenia sú založené na nejakej e, mytickej e, minulosti, ktorá sa už nikdy nebude opakovať, ani nikdy vlastne v skutočnosti neexistovala a ponúka im budúcnosť, ktorá sa nikdy neuskutoční. Teda Ide o to zamyslieť sa nad tým, čo je v blízkej budúcnosti. Oni si e, získavajú podporu tým, že hľadajú nepriateľa a hádžu vinu na všetkých ostatných v prípade sklamania, v prípade zlyhania. A to podľa mňa bude ten skutočný koniec Európskej únie. Myslím si, že to veľmi úzko súvisí s um, aktuálnym stavom veci. Čo sa týka pozície Rómov, postavenia Rómov v spoločnosti. Sora, ja plne s tebou súhlasím. Ak by všetky väčšiny, pardon, ak všetky menšiny sú obeťami tohto procesu hľadania nepriateľa, jednou z najväčších obetí v dejinách ľudskosti sú práve Rómovia, rómska menšina a nemyslíme si, že je to len problém pre európske členské štáty. Je to problém v každom jednom členskom štáte EÚ. Či už ich e, nazývame Rómami, e, e, kočovnými spoločenstvami, nech už ich nazveme akokoľvek, z Veľkej Británie, Írska, cez Nemecko, Holandsko, Českú republiku, Rumunsko, Maďarsko, všade. Všade ľudia, ktorým žijú iným životným štýlom, sú vystavení tlaku najmä ak sú aj sociálne-ekonomicky znevýhodnení a oslabení. A rómska otázka si rozhodne zaslúži pozornosť, o ktorú sa žiada. Komisia a ja možno sme boli trošku pohltení inými témami, inými problémami, ale toho, na čo poukazujete vy, si rozhodne zasluhuje našu pozornosť. A už máme naplánované stretnutie na budúci týždeň priamo na túto tému. Rozhodne však súhlasím s tým, že téma je to e, veľmi e, závažná. Ďalej, e, možno som to pochopil nesprávne, môžeme si to ešte ujasniť. Nechcel by som z Luxemburska urobiť nejakého obetného baranka. Uh, Luxemburg Chcem Luxemburska urobiť Karlsruhe Uh, uh, Ide o to skúmať ústavnosť samotnej legislatívy, ale my súdy potrebujeme v prípade konania o porušení, ak členské krajiny nesplňajú to, k čomu sa zaviazali. O tom som presvedčený. A ak eh, komisia... Áno, my sme rozhodcom ale tak ako pri futbale e, rozhodcovia vždy sú populárni. Ak e, komisár chce byť populárny, tak potom sa mu bude ťažko presadzovať nejaká legislatíva alebo žiadať od členských krajín e, legislatívu akceptovať. Či už ide o prípady štátnej pomoci, alebo otázky konkurencie alebo iných, tak my sme mm, povinní e, ísť pred súd, ak nejaká členská krajina porušuje predpisy. To neznamená, že sa nesnažíme aj o iné riešenie v rámci dialógu. E, nie sme Amerika, kde sa všetko rieši pred súdom. V konečnom dôsledku je to predsa len pre nás e, posledná možnosť a budeme ju aj využívať. A e, dobre, niekedy možno, že členské krajiny sa pokúsia nás nejak blafovať, ale my pred súd pôjdeme, pretože je to zásadné pre fungovanie Európskej komisie. A v decembri sa asi vrátime opäť k otázke presadzovania legislatívy a platných noriem, alebo v januári. Potom tá politická slepá ulička vo vzťahu s utečencami. Ľudia sú trošku stratili nádej je tu však veľký tlak a kvôli tomu možno veľmi podceňujeme zraniteľnosť eh, mnohých migrantov a utečencov. A opäť chcem zdôrazniť eh, otázku neplnoletých bez prievodu. Ide eh, o veľmi háklivú morálnu otázku v Európe, pretože častokrát tie deti priamo končia v, ako prostitúti a e, sú tu aj prípady moderného otroctva. <clears throat> Takže ak sa nezameriame na práve týchto neplnoletých bez prievodu a ženy, tak e, sa rozmohne zúfalstvo v radoch tejto komunity. bude to len nahrávať organizovanému zločinu a teroru. Ale okrem bezpečnostných aspektov, kde je naša morálka, ak ignorujeme to, že napríklad z niektorých oblastí Nigérie e, sa jednoducho obchoduje s mladými ženami, a, a dievčatami, ktoré končia v prostitučných sieťach e, napríklad v Taliansku, musíme niečo spraviť a naliehavo nielen bojovať proti zločinu, <clears throat> ale musíme si položiť aj zásadnú otázku. A ja som rodič. Ako musím byť ako rodič zúfali, aby som vlastné dieťa same poslal do Európy e, s využitím prevádzačov, aký stupeň e, chudoby musíte dosiahnuť ako rodič. Takže pustíme sa práve do tej chudoby a zúfalstva v ich krajine, aby rodičia nemuseli takéto hrôzy zažívať. Takže tu by som sa pripojil k pani Holmajer musíme tu niečo spraviť, hlavne pri týchto neplnotých bez alebo so sprievodom a pri ženách, pretože sú eh, hlavnými obeťami násilia v táboroch, ale aj mimo nich. To je nepriateľné. Zatiaľ sme zlyhali, nespravili sme dosť. Musíme zdvojnásobiť naše úsilie. Potom tzv. džungla, e, ten nezákonný tábor utečencov v Kale. Ja som úzko spolupracoval s francúzským ministrom Kaznevom a myslím si, že francúzsky postoj je správny, postoj vlády, teda poskytnúť e, slušné možnosti e, presídlenia pre tých, ktorí zatiaľ v tej džungli, v tom tábore žijú do iných častí Francúzska zamerať sa na deti a ženy, spolupracovať s britskými úradmi, aby bolo možné spájanie rodín pre tých e, neplnoletých bez prievodu, ktorí však majú príbuzných v Spojenom kráľovstve. Konečne sa to aj deje a preto chcem e, povedať, že aj David Miliband si zaslúži e, naše uznanie, pretože mesiace pracuje e, vlastne v kuluároch, bez toho, aby mu to niekto aj e, uznal. A úprimne povedané, problém je v tom, že ľudia nechcú opustiť túto oblasť Francúzska, pretože si stále myslia, že eh, ľahko nasadnú na nejaký vlak alebo do nejakého kamionu a dostanú sa do Spojeného kráľovstva. Nie sú radi, že Francúzsko ich chce presídliť, eh, aj keď do lepšieho eh, bývania. To treba povedať otvorene. Takže ja nemôžem nejako kritizovať postoj francúzskej vlády. Potom médiá, Grécko, Spojené kráľovstvo, Bulharsko. Určite sa nebudem vyjadrovať k mediálnej scéne v Spojenom kráľovstve v súčasnosti, ale naozaj je to veľmi aktuálna otázka e, aj vo svetle toho kolokvia, ktoré nás čaká v novembri. A myslím, že my o tom ani nemusíme hovoriť samotní ľudia e, z oblasti mediálnej sa tomu budú e, venovať dianie v Európe. Roky, to treba povedať, otvorene sa oslabila e, mediálna scéna z ekonomických dôvodov, pretože hlavne printové médiá stratili kvôli digitalizácii, stratili čitateľov potom je tu aj otázka tých, ktorí dávajú <clears throat> reklamy do printových e, médií, tých je e, tiež menej, čiže menej prostriedkov pre novinárov a je to veľký problém, pretože my žijeme v spoločnosti, ktorá e, v podstate už ani nestojí na faktoch, klebety sú dôležitejšie ako fakty, eh, aj v rámci Brexitu sme to videli, eh, expertom už nikto neveril eh, skôr akýmsi mýtom a bez slobodnej nezávislej tlače, ktorá by mohla analýzovať, investigovať, prešetrovať mm, takáto spoločnosť, ktorá ani nebude žiadať fakty, sa bude rozmáhať. Takže nie je to zanedbateľná téma. Ešte k Turecku. Mm, vypracujeme správu o pokroku v novembri. Ja som neustále v kontakte s tureckými úradmi, napríklad čo sa týka plnenia referenčných hodnôt. Hovorím aj o možnosti ďalšej spolupráci s Tureckom v rámci tej dohody EU-Turecko. Situácia je veľmi zložitá, napätá a niekedy európsky politici úplne podceňujú dopad toho prevratu v Turecku a Turecko nemalo pocit, že by mali podporu eh, a pritom prežili pokus vojenského prevratu, eh, pokus vrhnúť demokratickú eh, vládu. Ehm, ja im čiastočne rozumiem, rozumiem, že majú takýto pocit eh, v súčasnosti tureckí politici, ale každopádne musíme eh, udržiavať kontakt, pretože chceme, aby to boli partnery pri presadzovaní právneho štátu, nezávislého súdnictva, slobodnej tlače a tak ďalej. Takže bude to určite zložitá cesta, ale eh, zásadná pre vzťahy s Tureckom. A potom Eh, hranica na pomedzi Dánska a Švédska. Eh, k tomu sa vrátim budúci týždeň. Žiaľ, teraz eh, sa k tomu nemôžem vyjadriť. Komisia to ešte skúma, analýzuje, ale každopádne som si poznamenal tie čísla, ktoré tu pani Wikström uviedla. A áno, je to problém veľa nevyriešených žiadosti na rade tlačíme, aby sa rada rozbehla. Neustále sme v kontakte s súčasným predsedníctvom rady a tu počítam aj s podporou Európskeho parlamentu. A hovorilo sa aj o presidlovaní o tom, že sa eh, robí veľa, eh, veľmi málo zo strany členských krajín, tie nesplnené sluby. Ale presídlenie to je veľká súčasť riešenia. To treba pochopiť inak. To riešenie je ohrozené. Potom tlak na napríklad Jordánsko, Turecko a Libanon, to je nepriateľné z dlhodobého hľadiska musíme aj my niečo spraviť pri presídlovaní a preto by bolo dobre sa stretnúť aj napríklad s Kanadou a USA. Tie ponúkli veľkorysý postoj. Možno, že sa nedohodneme na tých číslach v rámci EÚ a preto by toto bola možno, že cesta vpred. A ešte chcem zopakovať, že východná Európa nie je zraniteľnejšia, čo sa týka menšín. Tu nie je rozdiel medzi východom a západom. E, ja som bojoval počas studenej vojny a politické myslenie a kariéru som postavil na potrebe zrušiť tie múry, ktoré nás rozdeľovali v Európe a preto mi láme srdce, keď eh, niekedy doslova tí istí ľudia, ktorí boli tak odvážni v časoch, kedy tie múry v Európe ešte boli a ľudia neboli slobodní, eh, skutočne to boli odvážni ľudia a tí istí si teraz myslia, že znova potrebujeme múry, ploty, aby sme obhajili tú istú slobodu. E, tu niečo nie je v poriadku v Európe, ak si myslíme, že múry, ploty sú riešením. Ja chápem, že ľudia chcú chrániť svoje slobody, ale tie isté nástroje nemôžeme použiť. Tie isté, ktoré iní tvrdili, že musia použiť e, na ochranu proti e, fašistom alebo tým, ktorí zmýšľali inak, e, držali ich v, vo väzeniach. Vyhnime sa tomuto a držme sa toho, čo povedal Václav Havel a síce, keď povedal, že jeho najväčším víťazstvom bolo, keď že keď už západ-východ neboli nejakým e, morálnym označením, ale iba púho zemepisným. A to je zásadné aj pre budúcnosť EÚ a našej práce. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Dlho som odpovedala, ale predsa len si myslím, že v tejto diskusii by sme mali pokračovať. Um, I I of, uh, Myslím, že budem v mene všetkých kolegov hovoriť porovnaní s predchádzajúcim stretnutím myslím, že tu bola ešte hĺbšia angažovanosť. Úprimne sa hovorilo o správe proti korupcii, základných právach. A vedzte, že ostaneme zaviazaní pán Timmermans a jednotliví poslanci, poslankyne. Viem, že v novembri bude to kolokvium o slobode médií, takže aj to budeme sledovať. Ešte raz vám ďakujem v mene všetkých členov tohto výboru. Chcem sa aj kolegom poďakovať za e, ich disciplinované vystúpenia. Thank you. Okay, as we are... Trošku došlo k časovému sklzu a preto by som vás poprosil, aby ste opustili túto zasadaciu miestnosť, ak chcete diskutovať. No a tí, ktorí tu ostanú, majú záujem o ďalší bod, ktorý je dôležitý. Ide o Takže, kolegovia, prosím späť k programu. Ďalší bod, normy občianského práva v oblasti robotiky. Ide o stanovisko pre gestorský výbor Júri. My sme pridružený výbor v zmysle článku 54, takže najskôr slovo dostane spravodajca Bony, potom tieňový spravodajcovi a ostatní, ktorí by sa chceli vyjadriť. Nech sa páči, pán Bony. Ďakujem pekne. Ešte poviem, že ďakujem všetkým kolegom, ktorí predložili pozmenujúce, doplňujúce návrhy k tejto správe, myslím, teda k tomuto stanovisku. Myslím, že je to dôležité stanovisko nášho výboru, pretože sa hovorí o tom, že je potrebné zaručiť súkromie ochranu e, osobných údajov, ale aj e, zaručiť etický prístup k e, inžinierstvu v oblasti robotiky a umelej inteligencie. 87 pozmenujúcich doplňujúcich návrhov prišlo, posilnili sa niektoré aspekty môjho stanoviska, ale Zamerali sa hlavne na etické e, otázky v súvislosti s vývojom v tejto e, oblasti. To je zásadné a pokúsim sa to zapracovať aj do kompromisných návrhov. <clears throat> Kolegovia sa taktiež zamerali na zásady vo vzťahu s ochranou údajov, tak ako to vyplýva z nariadenia. Potom z mnohých návrhov vyplýva, že hlavne pri zdraví, starostlivosti a e, letic, e, zdravotníckých e, kybernetických systémov alebo takých, ktoré by sa používali v domácnosti, aj také, ktoré by sa dali nosiť na tele, že tu by mala byť dost, zaručená dostatočná ochrana a potom e, sa kolegovia zamerali aj na psychologický a spoločenský dopad interakcií s robotmi. Treba sa vyhnúť e, vytvoreniu akejsi závislosti od robotov. Napríklad tým, že nebudeme žiadať nejakú e, citovú odpoveď od robotov. Potom sa treba zamerať na citlivé skupiny a deti. S tým súhlasím a zapracoval som to už do kompromisného návrhu. Z návrhov vyplýva aj význam týchto systémov. Veľa pozmenujúcich návrhov sa týkalo drónov. Táto časť bola posilnená, hlavne ich vojenské použitie je potrebné ochraňovať ľudí vo svetle medzinárodných noriem ľudských práv, tak aby e, nemohlo dôjsť k nejakému zraneniu. Aj tu budeme pracovať na kompromise. Preto mnohé pozmeňujúce návrhy poukázali na význam vzdelávania, odbornej prípravy a školení tak pri dizajneroch, výrobcoch, ale aj spotrebiteľoch, aby lepšie chápali, ako takéto roboty fungujú. Ja som navrhol kompromisný pozmenujúci návrh. Takže, vážení kolegovia, ešte raz sa vám chcem poďakovať za vylepšenia. Spolupracujeme teda s tiňovými spravodajcami na kompromisoch a hlasovať na výbore Libe budeme 17. novembra. O celej správe sa na výbore Júry bude hlasovať 29. novembra. Ďakujem. Uh, Pekne ďakujem, pán Bony. <clears throat> Vidím len jedného člena, uh, ktorý by sa chcel ujať slova. nie sú tu tieňoví spravodajcovia, ale ešte pani čeničie. takže hádam by som uh, s vami začal, pani Činiči a potom pán Aloe. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Chcela by som sa poďakovať Michaelovi Bonnimu za e, prácu, ktorú odviedol v nadväznosti na túto tému. Snažila som sa sama e, predložiť svoj vlastný príspevok, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy týkajúce sa maloletých. Ako povedal pán spravodajca, toto sú zraniteľné e, skupiny ľudí a tieto rizika, ktoré sú s tým spojené, sú preto e, ďaleko vyššie u týchto maloletých. Toto už bolo definované e, v Japonsku ekým komorovým, pretože hovorí, že v Japonsku je to akési exkluzívny vzťah, ktorý majú e, s, robotmi. A je to veľmi um, delikátna záležitosť, pretože mladí ľudia musia byť špeciálne chránení v tejto oblasti, pokiaľ ide o ich zraniteľnosť, hlavne uh, psychologickú zraniteľnosť. A preto som uh, veľmi ďačná spravodajcovi, že tieto pozmeňujúce návrhy zohľadnil a som presvedčená, že budú zapracované aj do ďalších dokumentov a ďakujem mu veľmi pekne za túto prácu. Ďakujeme veľmi pekne. S vašim dovolením e, e, by som chcel prečítať posolstvo pani Dives, ktorá tu nemôže byť. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Bonimu za jeho konštruktívny prístup, pokiaľ ide o jeho stanovisko. Tak ako veľmi mnohí ďalší ľudia v tejto miestnosti som nadšená možnosťami robotiky a umelej inteligencie. Toto sú technológie, ktoré predstavujú vlastne lepší život aj pre paralizovaných ľudí. Ale veľmi dobre vieme od expertov, že vyhliadky, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, ne nie sú vyhliadkami bez istých nebezpečenstiev. Niektorí výskumní pracovníci vlastne um, počiarkli to, že e, vlastne e, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, že to je jedna z najväčších víziev, ktorý budeme čeliť e, v budúcnosti. A my ako zákonodárci, my sa musíme naozaj zamerať na právny rámec, ktorým by mal, vlastne, ktorý by mal riadiť umelú inteligenciu. Samozrejme, že výskum v tejto oblasti sa stále zvyšuje ale absolútne chýbajú aplikovateľné e, zákony, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Keď hovoríme o umelej inteligencii, naozaj by sme sa nemali e, k robotom e, správať ako k ľuďom, pretože umelá inteligencia je podstatne odlišná od ľudskej inteligencie a preto, aby sme si mali dávať pozor na tie pravidlá, ktoré budeme na túto umelú inteligenciu aplikovať. Znovu sa teším na dobrú spoluprácu s pánom Bonim a s ostatnými spravodajcami. Veľmi pekne ďakujeme. Ja by som chcel povedať, hádam, jedno slovo k tomuto a som vlastne aj tieňovým spravodajcom a, a tejto správy a považujem ju za veľmi dôležitú, pokiaľ ide o mnohé oblasti, v ktorých sme činní a musíme brať do úvahy aj to, že na prvý pohľad, samozrejme pokiaľ ide o tieto pozmeňujúce návrhy, mnohí zdieľame podobné obavy a myslím si, že podobné príspevky eh, predložíme výboru pre právne záležitosti a budeme sa snažiť naozaj zabraniť tomu, aby prišlo k nejakým zbytočným zraneniam. Dávam teraz slovo Michalovi Bonim. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu. Budeme samozrejme e, pokračovať v tejto spolupráci. Myslím, že v pondelok sa stretávame v Štrasburgu, budeme prediskutovať kompromisné pozmenujúce návrhy a to bude istá platforma na ďalšiu výmenu názorov a naozaj sa budeme snažiť prispôsobiť túto správu tak, aby naozaj splňala všetky požiadavky. Ďakujeme vám veľmi pekne, takže v pondelok e, bude zasadnutie tieňových e, spravodajcov spravíme ďalší krok dopredu. Ďalší bod, ktorý máme na programe, je kódex správania sa pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online a e, Ide tu o výmenu názorom s Polom Nemecom, ktorý je riaditeľom pre základné práva a občanstvo únie na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov. Samozrejme e, YouTube, e, Twitter, Facebook a Microsoft prezentovali tzv kódex správania sa v nadväznosti na boj proti takýmto nezávis, nezávis proste prejavom, ktoré sú plné nezávisti, ktoré sa objavujú online v Európe. Samozrejme, že toto má uh, veľmi nepekný dopad v nadväznosti na uh, tolerantnosť a nediskrimináciu. Preto sme vlastne pozvali pána Pola Nemica a on nám predstaví tento kódex správania sa. A samozrejme očakáva otázky od členov parlamentu, ktorí by e, chceli tieto otázky položiť. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem vám za túto možnosť. Pokiaľ ide o tento kódex e, správania sa, bol vypracovaný vo veľmi úzkom dialógu e, s občianskou spoločnosťou, členskými štátmi a samotnými e, aktérmi. Tento obsah v zásade vlastne vychádza z rámcového rozhodnutia e, ksenofóbii xenofóbii a prejavy nenávisti. To znamená, že nevytvárame vlastne nejaké nové zákony a ale ide vlastne len o istú podporu v nadväznosti na tieto zainteresované firmy. A vláda samozrejme sa snaží presadzovať, eh, pretože tam ide naozaj o eh, akčné kroky, eh, ktoré súvisia s trestným právom, pokiaľ ide o tých, ktorí nabádajú k nenávisti a diskriminácie. A toto je niečo, čo komisia naozaj veľmi úzko sleduje a stále viac a viac vidíte, že prichádza k akčným krokom zo strany policie a dokonca aj k uväzneniu e, takýchto ľudí. Súd e, má istý záväzok a tieto firmy zainteresované sa samozrejme k tomuto prihlásili a budú vlastne vyšetrovať tieto veci do 24 hodín od toho momentu, ako sa objavia takéto prejavy e, nenávisti na e, online, bez ohľadu na to, z ktorej strany prídu. A sú to samozrejme rôzne zdroje, môže to byť štát, Môžu to byť špeciálni um, proste ľudia, ktorí častokrát samozrejme sú uh, patrične kvalifikovaní a títo majú upozorňovať na takéto veci mimovládne organizácie, ale samozrejme aj občania. My samozrejme vidíme, že tá reak- schopnosť reagovať na uh, tých ľudí, ktorí na toto upozorňujú, e, sa zlepšuje, ale pokiaľ ide o takéto oznámenia v nadväznosti na normálnych občanov, nevidíme tam nejaký pokrok e, potrebný a tento pokrok je veľmi rôzny, pokiaľ ide o rôzne tieto štyri firmy, ktoré sa k tomuto e, podpísali, pokiaľ ide o rozširovanie takýchto prejavov online a dúfame, že v decembri budeme mať už viac e, skúseností, viac empírie za sebou v nadväznosti na to, že či v podstate tento systém vlastne funguje. Takže takto toľko, pokiaľ ide o ten súčasný stav a ďakujem vám za vaše otázky. Máme tu dvoch členov, ktorí sa prihlásili o slovo. Takže nech sa páči. Keď som si poprvýkrát prečítala tento uh, program, rozmýšľala som o tom, že prečo vlastne hovoríme o kódexe správania sa. Nehovoríme o prejavoch uh, nenávisti vo všeobecnosti, ale o nezákonnom prejave nenávisti. Takže je krásne, že máme takýto kódex správania sa, ale mali by sme mať aj veľmi jasné pravidla Počuli sme, že v členských štátoch sa ale viac a viac dúfajme, vytvárame, pokiaľ samozrejme tam už nie sú isté akčné kroky, pokiaľ ide o trestné právo, aby sme zabezpečili, že takéto nezákonné eh, trestné eh, činy, nezákonné eh, prejavy plné nenávisti nebudú pokračovať. V Nemecku máme teraz takéto problém. Áno, máme neisté pravidlá, ale keď sa snažíte vlastne skontaktovať so sociálnymi médiami s jedným alebo s druhým, tak vlastne nenájdete ani konkrétnu osobu, s ktorou by ste sa mohli rozprávať. Nejaká reakcia tam nepríde, takže ako by mal vyzerať ten druhý krok, keď jednoducho nereagujú, keď jednoducho nevymažú takéto veci, i keď tento obsah naozaj je nezákonný. A teraz rozmýšľam nad tým, o čom vlastne hovoríme, e, keď hovoríme o kódexe správania sa čo my ako Európsky parlament, ako rada, čo môže urobiť komisia na to, aby sme zabezpečili, že kedykoľvek, keď je jasné, že ide o nezákonný obsah a že je to skutočne nezákonný prejav nejakej nenávisti, že skutočne príde k nejakému akčnému kroku. A keď to nebude vymazané z internetu, um, čo môžeme potom robiť um, voči takýmto poskytovateľom istých služieb. Čo môžeme spraviť, keď takýto nezákonný obsah zostane niekde online a môžu si to celé mesiace ľudia čítať jednoducho len z toho dôvodu, že vlastne neprišlo k nejakej reakcii. Sofín Enwald je ďalšia na zozname. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ja som vlastne chcela položiť tú istú otázku ako Birgit Cepel, pretože naozaj o akom obsahu vlastne hovoríme. Ak je to ofenzívne, ak je to urážlivé a veľmi veľa urážlivých, naozaj e, dá sa povedať, že je tam veľmi veľa e, vecí, ktoré tam nájdeme, ktoré sú e, obsahovo plné vitriolu, sú naozaj urážlivé E, v týchto e, onlineových médiách a oni vlastne porušujú zákon. A keď porušuje zákon, tak by e, nemalo byť spochybnené to, že je potrebné odstraniť takýto obsah. Ako zabezpečíte to, že nebudú nejaké naozaj nepatričné obmedzenia slobodného prejavu, pretože niekedy vidíme úplne absurdný neodstraňovanie obsahu, vrátanie veľmi známého obrázku malého dievčatka, ktoré beží na po e, útoku na Palo e, vo Vietname. A vidím, toto sa zna, zdá byť niektorým ľuďom uražlivé, ale vidím pritom e, v sociálnych médiách rôzne veci, ktoré publikujú politické strany, vlátanie vládne strany členských štátov EÚ a toto považujem za ďaleko viac ako uražlivé. Ja by som povedal, že je to naozaj nezákonné v súčasnosti v eh, Holandsku prebieha súdny prípad, eh, pretože ľudia napadli eh, člena strany pána Veldersa, ktorý je predstaviteľom strany, ktorá je proti migrácii a tak ďalej, za isté vyhlásenia, ktoré urobil. A samozrejme, že vždy je tam tá línia veľmi tenká, ale prečo kódex e, správania sa, keď máme rámcové rozhodnutie. To je vlastne zákon. A nakoniec konečná, posledná otázka. Viem veľmi dobre, že posledné hodnotenie sa robilo v roku 2014, ale ak sa pozrieme na hodnotenie, je to vlastne len zhodnotenie toho, že či bolo implementované, respektíve zapracované do uh, zákonov eh, patričných členských štátov a budete vy vlastne hodnotiť toto čo skoro a nie len implementáciu, ale aj efektívnosť týchto opatrení. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem vám za slovo, pán predsedajúci. Musím povedať, že vítam tento kódex správania, za ktorý nám bol dnes predložený. Naozaj si myslím, že je to správny krok správnym smerom ale zdieľam e, pripomienky, ktoré tu ozneli zo strany predchádzajúcich rečníkov. Chcela by som len počiarknúť niekoľko e, záležitostí. E, sloboda vyjadrovania sa, to je základné právo, to je pravda. A to je niečo, s čím máme dočinenia práve v nadväznosti na tento kódex správania sa. Internet samotný je neutrálny, ale môže byť využitý alebo zneužitý aj pre e, zlé veci. Môže byť e, využívaný na propagandu, na e, nábor, rekrutovanie, teroristickú činnosť. Takže tento kódex správania sa je v poriadku, ale chcela by som sa opýtať zástupcu komisie, že či je nejaký zámer, nejaká možnosť, že by sa vypracovala európska stratégia za boj proti e, takýmto nenávistným prejavom a hlavne e, proti rekrutovaniu a e, náboru, ktorý sa robia v nadväznosti na terorizmus či budeme mať nejakú platformu, na základe ktorej budeme môcť bojovať proti takémuto terorizmu online. Pán Bony, ďakujem vám za túto iniciatívu, ktor, s ktorou prišla komisia a ak sa môžem opýtať, no, bolo by veľmi zaujímavé dozvedieť sa toho viac eh, o tom, že čo sa vlastne deje, aké sú skutočné výsledky od júna do dneška pretože ja si naozaj myslím, že toto je veľmi dôležité v Polsku. Ja som z Polska. V Polsku diskutujeme s mimovládnymi organizáciami a aj s ombudsmanom to, že by sme zorganizovali veľkú konferenciu a že by sme vlastne propagovali tento kódex a takisto by sme boli radi, keby sa e, začali viac angažovať veľké e, firmy, ako je Facebook, a aby reagovali aj na národnej úrovni, pretože podpísali tento kódex e, správania sa na európskej úrovni, ale E, vidím, že existuje veľmi veľa problémov na národnej úrovni, takže toto je veľmi dôležité pre nás všetkých, aby sme zorganizovali nejaký druh propagačnej konferencie alebo nejaké akcie v našich krajinách. A zdieľam mnohé e, pochybnosti, ktoré tu prezentovala Sofia Birgit. A takisto by som chcel povedať, že keď hovoríme o tom, ako e, vlastne riešiť takéto prejavy nenávisti, a radikalizáciu eh, takéto činnosti. Myslím si, že na druhej strane naozaj potrebujeme zvážiť eh, eh, aj otázku extrémneho nacionalizmu, pretože v mojej krajine je to teraz veľmi nebezpečné. Extrémny nacionalizmus na internete bohužiaľ sa objavuje a preto musíme spolupracovať. Ale ja si naozaj myslím, že by sme mali e, silnejšie presadzovať tento kódex správania sa a naozaj si myslím, že tie reálne výsledky by mali byť jasnejšie. A ešte posledná vec, ktorú chcem povedať, ak chcete sledovať to, aké dôsledky e, sociálne, politické a psychologické prinášajú tieto nové technológie, ktoré častokrát prinášajú aj veľmi urážlivý obsah. V môžete si pozrieť na jednu službu eh, na Netflixe, ktorá sa volá eh, Čierne zrkadlo. Naozaj je to veľmi zaujímavé. Je to istá možnosť, ale je to naozaj čierne zrkadlo, čierny scenár a tu naozaj musíme pochopiť všetky tieto hrozby. Ďakujem vám. Nasleduje Madame Kielny. Ďakujem vám za slovo. Zdieľam veľmi veľa z toho, čo tu odznelo zo strany predchádzajúcich rečníkov. Ale otázky, ktoré mám, a je ich niekoľko, sú následovné. V prvom rade, príde komisia s legislatívnym návrhom v nadväznosti na takéto prejavy nenávisti. V súčasnosti hovoríme len o úražlivom obsahu, ale chcela by som vedieť, že aká je tá červená čiara, ktorú by niekto nemal prekročiť na to, aby sa niečo považovalo za úražlivé. Tu hovoríme o kódexe správania sa. A bol vypracovaný a podpísali ho tieto rôzne e, spoločnosti dostávame týmto vlastne možnosť e, byť v kontakte s ľuďmi, pretože mnohí ľudia povedali, že mnohí sa snažili odsudzovať istých ľudí, ale my sme vlastne ani nevedeli, že ku s kým sa rozprávali a nevedeli sme vlastne, aké boli kritéria v nadväznosti na definovanie tohto obsahu ako urážlivého. Častokrát ten urážlivý obsah zostáva uh, online a častokrát to vidíme na internete, takže eh, dostávame sa do nejakého sporu so živou osobou. My e, síce posielame nejaké žiadosti, ale nikto nám neodpovedá. Myslím si, že toto sú spoločnosti, ktoré naozaj e, by mali by, mať povinnosť e, oznámiť, s kým sa máme rozprávať. Mali by sme v nadväznosti na transparentnosť vedieť, že s kým máme dočinenia. A ešte tá posledná vec. Existuje veľmi veľa iniciatív v mnohých e, členských krajinách. V Taliansku máme tzv. rómskú chartu alebo rímskú chartu. Je to vlastne etika toho, ako komunikujeme a táto charta sa hlavne vzťahuje na novinárov, ale samozrejme, že existujú občianske spoločnosti, ktoré to takisto praktizujú. Má komisia v úmysle všetky tieto iniciatívy nejakým spôsobom prepojiť a vytvoriť, vypracovať legislatívny návrh. Potrebujeme krok dopredu, potrebujeme právny krok dopredu, pokiaľ ide o túto záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte predtým, než dám slovo späť pánovi eh, Nemicovi, chcel by som tiež sa vyjadriť niečomu, čo spomenul už aj kolegovia a síce eh, by sme mali na mysli napríklad eh, zločineckú činnosť v nejakom nákupnom centre. Požiadali by sme tých, ktorí spravujú nákupné centrum, aby preverili legálnosť daných krokov, aby zasiahli, aby prípadne zavolali políciu. A tiež by sme požiadali políciu, aby vošla do nákupného centra a situáciu riešila, ak by išlo o samotných prevádzkovateľov tohto nákupného centra. Teda je správne žiadať eh, o týchto firiem, aby eh, súhlasili s týmto kódexom správania, aby sa mu podrobili, tak aby dodržiavali zákony, ktoré sú v platnosti. Uh, Sophie Infeld spomenula rámcové rozhodnutie, možno by sme to mohli ešte zlepšiť, e, možno by sme mohli jasnejšie stanoviť, e, čo je obsahom tohto právneho prostredia v Európskej únii, ale tiež by sme mohli uh, zakomponovať aj činnosť orgánov v trestnom konaní. Chcem sa opýtať komisie práve na to, či sú plány to posilniť a rozšíriť aj na orgány činné v trestnom konaní, pretože v súčasnosti, tak ako povedal pani Sipel, konajú dosť rôznorodov v jednotlivých členských krajinách. Nie sú tam jednotné postupy a ani pravidlá nie sú jasné. Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Najskôr by som odpovedal na otázku pani Kienge. Pýtala sa na to, či ide o urážajúce obsahy, alebo či Zákon stanovuje, e, o čo tu presne ide. Zákon máme, ide o rámcovú smernicu, ktorá obsahuje jasnú definíciu toho, čo je e, stíhateľné. Nejde tu o urážlivé obsahy, ide o podnecovanie k násiliu na základe nenávisti a tiež šírenie nenávisti na základe rasovej príslušnosti, národnosti, náboženského presvedčenia a tak ďalej. A táto definícia je plne v súlade s um, judikatúrou sú e, Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vždy zdôrazňoval, že sloboda prejavu môže zahrňať možno aj urážky, šokujúce či rušové vyjadrenia, môžu eh, byť aj radikálne vyhlásenia, ktoré môžu mať aj urážlivú povahu, ale ak sa prekročí hranica legálnosti, teda tá hranica sa prekročí vtedy, keď sa začína eh, navázať na násilie. A táto hranica to nie je um, iba na určovaní samotných technologických firiem. Už 110 ročia to robia eh, a prekračujú túto hranicu aj eh, noviny, respektíve noviny tiež musia zasiahnuť, musia si stanoviť tú hranicu. Nikto nehovorí o privatizácii Eh, orgánov na vynúcovanie práva, ak žiadame od tlačových eh, subjektov, eh, aby, dajme tomu, stiahli také komentáre na svojich stránkach pod článkami, ktoré porušujú zákon zjavne. A tá istá požiadavka je vlastne aj požiadavka vzťahujúca sa na technologické firmy. A síce, že aktuálna legislatíva smernici o elektronickom obchodovaní im dávajú tú výsadu a síce v porovnaní s tlačou je táto výsada taká, že tlači, e, keď e, sa objavia vyjadrenia tretich strán, musia e, tieto subjekty samé preveriť, či je to v súlade s právom alebo nie. Technologické firmy však vychádzajú zo smernice, ktorá sa vypracovala vtedy, keď ide o platformy, ktoré sú len pasívne, ktoré ponúkajú služby tretím stranám tieto subjekty musia zasahnuť až po tom, čo sú e, na to upozornené. Teda správneho hľadiska tento kódex trochu e, upresňuje, čo presne musia firmy urobiť, e, ako musia zasahnuť a ako rýchlo musia zasahnuť. V tejto oblasti nejde o trestné konanie samotnej firmy, ale rámcové rozhodnutie sa týka tých, ktorí práve podnecujú toto násilie, pričom firmy samotné sú len platformou a tu je samozrejme e, na mieste otázka, či môžu mať naďalej takúto výnimku, či sú naďalej dostatočne pasívne, alebo či už zohrávajú aktívnu úlohu v tomto procese. Komisia sa zatiaľ vyjadrovala, že nechce otvoriť smernicu o elektronickom obchodovaní, ale toto opatrenie samoregulácie chceme teda najskôr využiť e, samo sebe a až keď sa ukáže, že nefunguje, tak sme sa vyjadrili, že sme ochotní e, zvážiť ďalšie opatrenia. Na základe skúsenosti, ktoré máme z európskej úrovne, nedokážeme zaujať rozlačný postoj. E, zatiaľ máme najviac skúsenosti a z Nemecka. Tam sa mierne zlepšili e, výsledky informovania, poukazovania na takéto dianie. Robia to najmä mimovládky, aj keď to nie je ešte úplne uspokojivé A tiež e, e, dochádza čoraz e, početejším prípadom, že jednotlivci na to poukazujú. v každom prípade tento etický kódex by sa mal stiahovať na všetkých a samotný kódex hovorí, že chceme, aby boli pokryté všetky jazyky Európskej únie. V Polsku sa zorganizuje konferencia, tak ako hovorí pán Bonny, prídu tam ľudia a prednesú vyjadrenia a práve v v prípade, že e, to nie je v súlade, tak e, sa na to môžu upozorniť v polštine, urobia to priami polské subjekty. E, keď sa rokovalo o tomto etickom kódexe, keď si prečítate posledný odsek o transparentnosti, tam sa uvádza, že na transparentnosti budeme ďalej pracovať. Na tomto sme sa dohodli, keď sa o ňom rokovalo. Ja sa o tom presviečam aj sám na vlastnej koži. Niekedy sa snažím na to upozorniť tiež, len aby som to trochu preskúmal Niekedy e, je veľmi ťažké dopracovať sa ku kontaktnej osobe. A tiež e, sa mi viackrát stalo, že e, jednoducho neprišla žiadna reakcia a nebolo to ani zdôvodnené, prečo to nebolo stiahnuté. Dianie v členských štátoch je však dosť rôznorodé. Pri tvorbe tohto kódexu sme videli um, nie v niektorých členských štátoch a o čo viac e, samotné subjekty, samotné firmy pochopili, že tu nejde len o nejaký výmysel komisie, že to podporujú aj ministri v rade a tiež e, občianská spoločnosť. O to viac boli ochotné tieto subjekty s nami komunikovať. A teraz majiteľia a firiem musia nám poskytnúť e, údaje a poznatky, ktoré sa budú dať spracovať, ktoré sa budú dať overiť či naozaj dosahujú pokrok v sťahovaní takéhoto obsahu v stanovenej lehote. Komisia spolupracuje s týmito firmami, zvolili sme si konkrétny metodologický postup, ale spolupracujeme aj s mimovládkami, s občianskou spoločnosťou, s vyšlením z majisté prostriedky, naučili boja proti nenávisti na internete, v decembri. Dúfam, že sa nám podarí e, získať ďalšie poznatky, potom vás budeme o nich informovať podrobnejšie a aj radu o nich budeme informovať. A vtedy sa ukáže, či to v praxi funguje. Čo sa týka širšieho kontextu, komisia e, trvá na tom, že sieť boja proti radikalizácii v oblasti e, náboru na teroristickú činnosť. E, tu sme vytvorili kontaktné miesto pre e, zločin na internete v rámci Europolu. Členské štáty spolupracujú, aj keď nie ešte úplne optimálne. V kontexte holistického prístupu máme naplánovaný celý rad opatrení, počínajú s osvetou, vzdelávaním. Zaviazali sa k tomu ministri školstva v Paríži a tiež to súvisí s politikou proti diskriminácii tu sa totiž začínajú e, takéto postoje. Ak pripustíme diskrimináciu spoločnosti, tak sa to potom šíri. A ďalej zaznievajú čoraz nebezpečnejšie vyjadrenia z hľadiska podnecovania nenávisti, namadzenia k nenávisti a potom sa to posúva dokonca e, až na úroveň terorizmu a náboru na terorizmus. Tieto všetky oblasti sa snažíme pokryť. Teda naozaj sa snažíme o holistický prístup. Myslím si, že môžem povedať, že sme ochotní s vami spolupracovať. Organizujeme konferencie za účasti rôznych aktérov, občianskej spoločnosti, tiež eh, sieti proti nenávisti na internete. Snažíme sa zorganizovať sa. Komisia je odhodlaná, konštruktívne eh, spolupracuje s týmito firmami a tiež ich volať na zodpovednosť a dúfam, že v decembri vás budeme môcť informovať e, o, o pozitívnych výsledkoch. Ďakujem. Ďakujeme. Vidím, že ste pod časovým tlakom, ale ešte máme dvoch kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pán López Aguilar a ešte e, ďalší kolega, ktorý už mal slovo, pán López Aguilar, neskôr ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som e, tu nebol eh, od začiatku preberania tohto bodu. Veľmi eh, mi však eh, leží na srdci relevantnosť tejto témy, nenávisných vyjadrení a tiež spôsobu, ako proti nim legálne bojovať v Európskej únii, na európskej úrovni. A v tomto smere naj, Ehm, budeme potrebovať čo najpodrobnejšie, najpresnejšie informácie o rozsahu tohto problému. Viem, že existuje mnoho štúdií, dokumentov, ale chcel by som od vás počuť, či komisia už vykonala podrobnú analýzu celej škály takýchto nenávisných vyjadrení, ktoré sú relevantné aj z hľadiska trestného práva a, a tiež eh, či vyhodnotila, nakoľko konzistentne eh, reagujú právne systémy jednotlivých členských štátov, či je to v súlade so stratégiou, ktorú eh, plánuje komisia z hľadiska trestného práva. To podľa mňa totiž e, bude potrebné na to, aby celý proces fungoval efektívne a aby aj tie osvetové stratégie padli na úrodnú pôdu v snahe znížiť e, dopady na spoločnosť e, týchto nenávisných vyjadrení rôzneho druhu. Ďakujeme. Pani Sipele sa ešte vracia k téme. Eh, možno som eh, úplne nesprávne pochopila, čo nám hovoril pán Nemic. Teda opýtam sa veľmi eh, jasne. V prípade, že firma nie je ochotná vymazať nelegálny obsah, je vašou reakciou zorganizovať konferencie na to, aby sme sa dočkali konkrétneho kroku e, týchto subjektov. To predsa nemôže e, byť odpoveď v e, dostatočnom meradle, ak sú tieto subjekty neochotné stiahnuť takýto nelegálny obsah. Žiadna konferencia nám nepomôže. Konferencia samozrejme sama o sebe nie je zlá, ale ak je zjavná neochota stiahnuť takýto nelegálny obsah, tak konferencia nám tomto nejako veľmi nepomôže. Ale možno som vás nepochopila celkom dobre pán Nemec k konkrétnym poznatkom a e, empirickým skúsenostiam máme dva druhy, o ktoré sa snažíme jednak k nenávistným zločinom, teda zločinom z nenávistí, pretože um, to má za následok aj ďalšie šírenie zločinnosti a ďalej nenávisné vyjadrenia. Zatiaľ ešte nemáme e, jasný prehľad e, z praxe, zhromažďujeme zatiaľ iba údaje, zaznamenali sme obrovský nárast zločinov z nenávisti a tu vychádzame z štatistík Agentúry pre základné práva, čo sa týka nenávistných vyjadrení a schopnosti reagovať e, na etický kódex. Zatiaľ máme údaje iba z Nemecka. Tu príslušné orgány alebo um, vládne orgány e, na ochranu mládeže, dajme tomu, vypracovali prvé štatistiky a tie uvádzajú, že miera vymazávania takýchto obsahov po upozornení bežných občanov je e, v rozmedzi 1 až 46 a pristupuje sa k tomu až keď boli už vyčerpané všetky ostatné možnosti. Pravidelné upozorňovania a taktiež sa rozlišuje v týchto štatistikách eh, miera um, komunikácie eh, medzi uh, týmito um, prihlásenými, overenými um, um, subjektami, ktoré na to upozorňujú um, a danými subjektami. Uh, teda snaha je v podstate vychádzať najmä z upozornení mimovládok. Tie sú totiž najoprávnenejšie. Uh, um, najkompetentnejšie upozorňovať na e, nezákonné obsahy, pretože jednotlivcom e, sa jednoducho povedané nedá vždy veriť v tomto smere. E, pokiaľ ide o otázku pani Sipel, po upozornení, ak firma nestiahne takýto nelegálny obsah, v rámcovom rozhodnutí máme dva články. Jednak pomáhanie v trestnej činnosti a ďalej právna zodpovednosť firiem. Žiaľ, nemáme žiadne konkrétne informácie o tom, nakoľko sú členské štáty aktívne vo využívaní týchto článkov. Rámcové rozhodnutie bolo predmetom rokovaní 7 rokov a je dosť zložito sformulované, najmä čo sa týka napomáhania trestnej činnosti a tiež právnej zodpovednosti na týchto firiem. Dosť ťažko sa to aplikuje na národnú legislatívu. Máme tu však vytvorený základ a komisie žiada členské štáty nielen Nielen teda sa pýta na mieru transpozície smernice do národnej legislatívy, ale tiež sa pýta na to, ako sa to konkrétne uplatňuje v praxi. Ale v otázkach sankcií mimo trestnej legislatívy tu E, teda na úrovni európskej legislatívy, je ešte veľký otáznik. Čo sa teda stane, ak tento nezákonný obsah nie je stiahnutý? Tieto firmy totiž nemusia mať licenciu na to, aby mohli um, pokračovať v činnosti, nedá sa im teda licencia odobrať. Zatiaľ teda musíme vychádzať z rámca e, smernice o elektronickom obchode. Tešíme sa teda mm, obraciame sa na firmy, snažíme sa ich vyzývať k tomu, aby e, legislatívu, platnú legislatívu dodržiavali, aj keď zatiaľ nemáme v rukách žiadne sankcie, ktoré by, ktorými by sme ich mohli postihnúť. Ďakujeme pekne. Zrejme, teda si to, a zjavne si to bude vyžadovať ďalšie diskusie. Predpokladám, že sa k tejto téme vrátime. Aj keď sa bude e, hodnotiť miera e, oplatňovania smernice v praxi. Dúfame teda, že sa čo skoro opäť uvidíme. Dovidenia, ďakujeme zatiaľ, pokračujeme ďalej v programe. Ďalší bod na programe je výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. Komisia predložila svoj návrh výboru LIBE v pondelok. Dnes spravodajca nám priblíži svoj návrh správy a výbor Envy o, onedlho tiež predloží svoje stanovisko. Spravodajcom je pán Michal Bony. Lehota na pozmeňovacie návrhy je do 27. októbra do 12. hodiny. Ešte pripomínam, že koordinátori rozhodli, e, že sa bude pracovať iba v angličtine na tejto téme. Hlasovanie vo výbore LIBE prebehne 17. novembra a teraz dám slovo pánovu, e, pán, pánovi Bonimu, ktorý je spravodajcom pre túto tému, pre e, výmenu informácií e, o systéme včasného varovania a o postupe posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Táto správa je súčasťou balíka o nových psychoaktívnych látkach. Komisia predložila tento návrh pondelok. Ustanovenia o systéme skorého varovania a o analýze rizík to sa zracionalizovalo tak aby bolo možné konať rýchlejšie v rámci nariadenia o EMCDDA z roku 2010. Už sú tu zapracované niektoré návrhy parlamentu z roku 2014. Treba si pripomenúť, že sme v roku 2014 hlasovali, ale došlo k závozu medzi troma inštitúciami, hlavne zo strany eh, rady došlo k zablokovaniu, ale teraz e, by malo byť možné sa dostať zo závozu a navrhnúť praktické riešenia. Ja som sa snažil zapracovať to, na čom sme sa už dohodli v roku 2014. Celkovo si myslím, že je to veľmi dobrý návrh komisie. Dobre, odzrkadluje naše návrhy. Moje ďalšie návrhy pozmenujúce, doplňujúce chcú zaručiť zber všetkých informácií aj od ostatných agentúr a orgánov, a to bezodkladne, vrátanie Európskeho strediska pre predchádzanie chorôb a ich kontrolu, pretože oni majú e, k dispozícii relevantné informácie. Ja som sa chcel uistiť, že EÚ ešte stále bude môcť e, skúmať látky, ak by boli dostatočné informácie o tom, že na európskej úrovni takáto látka predstavuje riziko, aj keby táto látka nebola e, považovaná za nebezpečnú na úrovni OSN. Je to dôležité, pretože e, všetko, čo sa týka rozhodnutí e, OSN, to ide príliš pomaly a my by sme v Európe mali mať možnosť konať oveľa rýchlejšie. Takže návrhy pozmenujúce, doplňujúce sú v súlade s tým, na čom sme sa dohodli v roku 2014. Lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, to je e, stanovené na 27. októbra a na výbore LIBE by sme mali hlasovať 17. novembra. Ešte poviem, že koordinátori sa rozhodli, že sa bude pracovať iba v angličtine, tak aby sme boli pripravení začať rokovať o tomto balíku s radou čo najskôr. Takže ďakujem za spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Myslím, že pracujeme veľmi otvorene. Ďakujem. Birgit Sipel sa prihlásila. Stručne náš tieňový spravodajca je Anna Het Žiaľ, nemôže dnes byť prítomná do obeda, ale Anna podporuje to objasnenie zo strany spravodajcu. Nevidí žiadne veľké problémy, takže myslím, že spolupráca je naozaj dobrá. Chceme sa spravodajcovi poďakovať za prácu, ktorú odviedol. Ďakujem, nevidím nikoho ďalšieho. Neviem, či je tu niekto za komisiu, ale áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Aj ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi a parlamentu za to, že sa na tomto pracuje tak rýchlo. Tie vyjednávania trvali až pridlho a je na čase to ukončiť, pretože nové psychoaktívne látky sú nebezpečné, zabíjajú ľudí ja si cením rýchlosť práce parlamentu. Ďakujem pekne. Myslím, že týmto sa môžem opäť obrátiť na spravodajcu, možno, že pár slov na záver. Ďakujem, poviem len toľko, že na tom pracujeme. Veľmi dobre. Poďme ďalej jednotný formát e, povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretich štátov. Ide o návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie Rady z roku 2002 a slovo dostane za komisiu niekto z generálneho riaditeľstva HOME a potom pán Aloahu, náš spravodajca a potom ďalší členovia tohto výboru, ale najskôr komisia. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Môžem hovoriť dosť stručne. Pri tomto návrhu ide skôr o technický návrh komisie. Vy už ste hovorili o návrhu jednotných víz alebo vízovej nálepky. To je, toto je podobný návrh, pretože kvôli vysokej miere falšovania sme sa rozhodli, že e, obnovíme jednotný formát povolení na pobyt, ale z technického hľadiska sa na nariadení nič nezmení. Takže mm, bude, tu, bude to vyzerať inak. To zmení prílohu nariadenia. Takže tá fotka sa zmení novým nariadením. Inak sa mení iba príloha, mm, aby toto povolenie bolo odolnejšie voči e, falšovaniu. Zložili sme tu nové prvky ktoré odpovedajú najnovšiemu technickému vývoju. A v prílohe sa môžete pozrieť na to, ako sa líši ten, ten nový formát od predchádzajúceho. Je to výsledok medziinštitucionálnej spolupráce. Myslím, že Toľko z mojej strany na teraz. Samozrejme som k dispozícii, ak by ste mali otázky k tým technickým podrobnostiam. Ďakujem. Ďakujeme komisii. Teraz pán Aloau, náš spravodajca a pán Depré potom. Ďakujem pekne, aj komisii sa chcem poďakovať. Návrh komisie je stručný a technický. Nie je tu veľa politických aspektov, ani by to nemalo mať dopad na rozpočet či už EÚ alebo členských krajín. Preto nemám e, až tak veľa pripomienok. Uvidíme, či bude viac otázok v priebehu času. Ale predsa len niekoľko otázok z mojej strany nariadenie z roku 2002, ktoré bolo naposledy pozmenené v roku 2008, už stanovilo jednotný formát pre povolenia na pobyt. Ale z tohto návrhu máme pocit, že je tak veľa rozdielov medzi e, národnými interpretáciami, že majú ťažkosti e, pohraničiari dokonca identifikovať niekedy tieto povolenia. Ak áno, tak prečo? Komisia chce práve odstrániť problém nejednotnej interpretácie tým, že sa zredukuje počet e, ďalších bezpečnostných prokov na minimum, ale neviem, či to neznižuje bezpečnostnú úroveň dokumentov v tých členských krajinách, ktoré majú dodatočné bezpečnostné prvky. V sa hovorí, že e, Zharmoniz harmonizácia je dôležitá pre e, jednotnosť. E, nemyslíte si, že je to e, taký otrepaný argument za. Znie to tak, ako keby bola jednotnosť dôležitá pre jednotnosť. Mm, komisia navrhuje prechod na obdobie 6 mesiacov, aby sa dali minúť existujúce zásoby ale neviem, či tu treba mať nejaký časový rámec a nestačilo by povedať vymiňať svoje existujúce zásoby. A ešte jedna e, otázka, pripomienka, ktorá sa týka prílohy. Sú tam veľmi presné technické špecifikácie pre e, karty, e, nielen čo sa týka vzhľadu a obsahu, ale aj čo sa týka materiálu a použitej Možno, že to dáva zmysel z hľadiska jednotnosti, ale asi to nebude legislatívy. Neviem, či by príloha nemala byť pozmeňovaná každých pár rokov, práve preto, že prichádzajú na trh nové technológie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jasné, že moja skupina podporuje vytvorenie e, nového formátu pre príslušníkov tretich krajín s e, lepšími bezpečnostnými prvkami, tak aby sa nedali ľahko falšovať. Aj keď by sme boli skôr za úplnú harmonizáciu, ale nebolo to možné, pretože niektoré členské krajiny súvisiacim nákladom. Ale obraciam sa na komisiu, aj keď to možno, že je skôr politická, netechnická otázka. Tu vidím jeden paradox. Budeme mať jednotný formát povolení pre e, príslušníkov. občanov sa nerobí nič takže nedochádza k harmonizácii. To znamená, že e, pohraničiari a pobrežná stráž budú musieť ovládať 27 rôznych e, ktorým sa dá dokázať svoja totožnosť a tým sa teda vyhnúť e, možným podvodom. To je asi dôležitejšie v mojich očiach. Po druhé, vytvorí sa nový systém A preto si myslím, že by bolo e, žiaduce, ak nepotrebné, mať harmonizáciu bezpečnostných noriem preukazov totožnosti, tak aby sa zaručila najlepšia kontrola. sú práve preukazy totožnosti národné. Takže ja som za jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretich štátov, ale pýtam sa komisie, či si nemyslí, že by bolo naliehavé e, zharmonizovať aj preukazy e, totožnosti e, EU. Eh, a za SAD pani Herenge. Ďakujem, pán predseda, stručne, pretože je to skôr technická záležitosť. Chcem však povedať, že chápem, že nemôžeme dosiahnuť úplnú harmonizáciu v tomto prípade. Myslím, že návrh zachádza dostatočne ďaleko. predložili tento návrh nariadenia o jednotnom formáte povolení na pobyt. Je to technický spis a v prílohe sa má, formou prílohy sa má zaručiť harmonizácia pri dokumentoch. Okrem tých technických aspektov, na ktoré sa zameriame so spravodajcom, Prejde možno do angličtiny. E, je to e, technické, takže sa mi to možno že ľahšie v angličtine vysvetlí. Ďakujem pekne, pán spravodajca, za vaše slova. Mohla by som možno vysvetliť, ako to funguje pri tých technických špecifikáciách Tie sú v prílohe nariadenia uvedené, ale ide iba o tie viditeľné. umožňuje komisii stanoviť špecifické e, špecifikácie, ktoré by boli prijaté formou vykonávacieho aktu, tie by boli tajné a to by malo zabrániť práve falšovateľom, aby e, boli schopní falšovať tento jednotný formát. Keby to bolo verejne prístupné, tak by sme tu ani nemuseli sedieť čiže budú to utajené opatrenia a bude tým teda poverená komisia. No a pri týchto utajených technických špecifikáciách pôjdeme e, trošku ďalej, tak aby sme e, zaručili jednotnosť, e, napríklad veľkosť písma, štýl písma, tak aby bol harmonizovaný vzhľad Máte pravdu, keď hovoríte, že harmonizácia sa zatiaľ nedosiahla vďaka návrhu z roku 2002, pretože technické špecifikácie v tom čase e, nevedeli, čo je možné už dnes. Príklad uvediem. V roku 2002 sme nevedeli, že by malo byť možné e, zapracovať farebnú fotografiu. Teraz to možné je A, a taktiež v roku 2002 nebolo možné mať 3D fotku, preto v technických špecifikáciách sa hovorí iba o fotografii, ale neupresnili sme to, čo sme vtedy ešte nevedeli a čo dnes už možné je. Napríklad eh, holandské povolenie má 3D fotku, nemecké iba eh, farebnú fotografiu. Takže teraz sa snažíme o väčšiu mieru harmonizácie, ale nemôžeme znížiť úroveň harmonizácie, pretože napríklad tá holandská a nemecká karta e, sú už veľmi ďaleko. Takže áno, ide nám o väčšiu harmonizáciu, ale predsa len chceme ponechať istú pružnosť pre členské krajiny, aby mohli uplatniť Takže nechceme to možno, že uplatniť pre všetky špecifikácie a v rozhodnutí komisie bude akýsi zoznam. Ono, že nižšie špecifikácie, ktoré ale nič nezmenia na tej e, prvej strane e, tej karty, ale dobre, z druhej strany by sa dalo spraviť viac. Ide o to zaručiť eh, harmonizáciu pri tej eh, prvej strane karty. A z druhej strany by bolo možné spraviť viac na národnej vnútroštátnej úrovni. Takže dúfam, že súhlasíte s nami, aby sme nenútili členské krajiny investovať viac a mať eh, nižšie technické špecifikácie, bezpečnostné prvky. Na tom sa dúfam zhodneme. A potom ešte to 6-mesačné obdobie na využitie zásob. To sme povedali aj pre víza, pre všetky dokumenty. Nie je dobre mať pridlho viacero formátov v obehu, pretože poprvé e, pohraničiari nevedia, kedy presne starý formát už nie je platný ak teda je to sfalšovaný starší formát, tak ak bude jasne povedané, že už len 6 mesiacov, tak e, to uľahčí prácu e, pohraničiarov. Takže po e, starý formát by sa už teda po uplynutí toho 6-mesačného obdobia nedal používať a pohraničiari by v tom mali e, jasno. Je to ďalšie bezpečnostné opatrenie. Ak by to bolo bez obmedzenia, tak by sme nikdy vlastne nevedeli, kedy už tie, ten starý formát e, nemá platiť. Nemá byť v obehu. No a myslím, že to boli hlavné otázky na mňa. A ešte k pánovi Dupre. Plne s vami súhlasím. Vy sa tomu venujete minimálne tak dlho ako ja. A už e, dávno sme sa snažili navrhnúť e, harmonizovaný formát pre preukaz totožnosti, ale e, bol doplnený článok 83 a komisia už nemohla prísť návrhom v tejto oblasti. A teraz po Lisabonskej, Lisabonskej zmluve by sme mali právomoc tu konať, ak by nás e, o to požiadali členské krajiny. Je to článok 77, čiže opäť je príslušná komisia a teda generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť vykonáva v súčasnosti hodnotenie dopadu, pretože e, sme povinní tak spraviť. Štúdia beží a myslím, že bude skončená vo februári a potom uvidíme, aký bude výsledok e, štúdie a uvidíme, čo budeme môcť spraviť. Ja e, úplne s vami súhlasím. Takže pracuje sa na tom hodnotení dopadov. Myslím si, že viac e, e, toho veľmi veľa nemám k tomuto, čo povedať. Myslím si, že e, spravodajci sa zhodli na tom, že by to malo byť bezpečnejšie, takže ja by som v podstate obmedzila svoje cestu do Kale. Ana Gomeš by tu mala byť s nami, ale bohužiaľ nebude k dispozícii e, skôr ako o 12. Takže do 12. budeme mať krátku prestávku a o 12. sa stretneme e, k tejto správe. Takže zatiaľ prerušujem schôdu. Ďakujem vám.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

z e, tejto delegácie. Ide o 13. júla, keď e, delegácia Live vycestovala do Kále, do Francúzska. Tam sa navštívili rôzne e, primacie zariadenia v Kale a stretli sa s francúzskými samozprávnymi orgánmi, ako aj mimovládnymi organizáciami, aby zhodnotili vlastne túto situáciu priamo na mieste a aby vlastne zhodnotila túto misiu, chcel by som dať slovo pani Anne Gomeš, ktorá viedla túto delegáciu a potom samozrejme vyzývam o všetkých ostatných, aby sa ujali slova. Anna Gomeš, máte slovo. Ďakujem vám. Chcela by som povedať, že táto návšteva sa konala menej ako jeden mesiac po rozhodnutí o Brexite vo Veľkej Británii a bolo zaujímavé vidieť, akým spôsobom to vlastne ovplyvnilo tú náladu e, v týchto táboroch, ktoré sme navštívili. Ale k tomu sa hádam vrátim neskôr. Chcela by som počiarknúť len to, že sme videli dve veľmi rozličné situácie. Videli sme situáciu v Calon Sant, kde e, starosta sa rozhodol, že sa bude angažovať a že nájde riešenie a že nastolí, e, tak povediať, normálny život v meste. A celkom zjavná prítomnosť týchto migrantov a utečencov, ktorí e, sa snažia dostať do Británie, je tam zjavná a samozrejme, že žijú v minimálne dôstojných podmienkach. A to sú vlastne podmienky, ktoré e, vyvolávajú istú reakciu zo strany e, miestneho obyvateľstva. Takže starosta e, povolil vybudovať isté drevené domy na istom pozemku, zabezpečil základné služby pomocou mimovládnych organizácií, zaangažoval aj obyvateľstvo samotného tábora a toto vlastne vôbec nevytváralo nejaké problémy, nikto vlastne o tom ako o probléme nehovoril. A napriek tomu, že starosta uznáva, že e, táto populácia v tomto tábore sa naozaj mení, pretože je tam vlastný neustavičný prílev, liu a odliv tých ľudí. Čiže prichádzajú a odchádzajú. Veľmi odlišná situácia je v Kale, a e, hovorím to vážne teraz, a moje vlastné vnímanie tejto situácie bol také, že tento postoj starostu naozaj pomohol. A to sme mohli vidieť aj v rámci diskusií, ktoré e, prebiehali e, s nami. Takže bola to starostka, ktorá mala veľmi tvrdý postoj voči uh, utečencom a migrantom, ktorí e, tam prichádzali. Počiarkla obrovský stres v živote tohto mesta a obyvateľstva v dôsledku uh, tejto situácie. Povedali nám mimovládne organizácie, že obrovským spôsobom sa vlastne ignorovalo to, čo sa stalo, čo sa urobilo v Konstanz a e, v dôsledku toho sa ten problém v podstate stále zhoršoval. A potom tam máte tento Igonville džunglu, ktorá rastie a rastie a ľudia nemajú žiadnu podporu, aspoň na začiatku nemali. A máte ľudí e, na uliciach e, tohto mesta, ktorí žobrajú peniaze a príšť dostávajú sa do eh, sporov eh, s miestnym obyvateľstvom, pretože tam žijú milióny ľudí, ktorí samozrejme, že sú tiež zle platení. A takisto je, prišlo aj k eh, sporom s francúzskou vládou, tak ako sme počuli. A to nie je len občianská spoločnosť vo francúzsky a médiá, ktoré sú, tak povediať, roz, roz hnevané a prichádza tam k istému rozkolu, ale vlastne v, tomto, v tejto džungli sa vybudoval istý tábor, e, ktorý by mal vlastne sa starať o deti a deti by mali dostávať aj e, možnosť navštevovať školu a samozrejme, že by sa to malo vzťahovať aj na ženy, ktoré sú vo veľmi zraniteľnom postavení. Toto je veľmi dôležitý akčný krok zo strany vlády. Podľa môjho názoru to do značnej miery prispelo k tomu, že sa do istej miery ukludnila tá situácia a to umožnilo mnohým organizáciám občianskej spoločnosti, aby vlastne poskytovali základnú podporu týmto migrantom a utečencom. A teraz, e, pokiaľ ide o, o e, sociálnu diplomáciu, samozrejme, že sú to ľudia, ktorí prichádzajú z Afrike, z južných krajín a idú do Kale, aby sa dostali do Británie, pretože Británia je ich krajinou e, cieľovou. Samozrejme, že sú tu prevádzači, ktorí e, sú spojené s organizovaným zločinom. Sú to organizované skupiny e, takýchto prevádzačov, ktorí tam naozaj presviečajú ľudí o tom, že prejdú bez ohľadu na to, aké ťažké to bude v nadväznosti na bezpečnostné opatrenia, ktoré zaviedla francúzska vláda v dôsledku vlastne dohody s Tukes so Spojeným kráľovstvom, s Veľkou Britániou, ale samozrejme, že je to veľmi dôležité aj pre ochranu ľudí, pretože ak by im dovolili akékoľvek možnosti eh, používať aj eurotunel a tak ďalej. A teraz nám dokonca hovorili, boli sme tam, bolo tam etiópske dievča 19-ročné, ktoré vlastne prišlo o život kvôli tomu, že sa snažila preskočiť cez železničné uh, kolaje. Ale samozrejme, že faktom je, že je tam veľmi veľa organizovaných sietí takýchto prevádzačov, ktorí v podstate obchodujú s ľuďmi a využili Brexit na to, aby povedali ľuďom, nechoďte preč, respektíve neakceptujte francúzskú ponuku, že e, dostanete v podstate možnosť sa e, usadiť e, vo Francúzsku, dokonca, že dostanete azyl, pretože tam bola isté, bolo tam isté úsilie v nadväznosti na snahu ľudí, aby požiadali o azyl e, vo Francúzsku, ale oni chceli prejsť do Veľkej Británie, pretože tam majú nejakých e, príbuzných, nejakých priateľov a títo ľudia, ktorí ich prevádzajú, tí v podstate e, podporujú ich v tomto a dokonca využívali aj Brexit na to, že všetko v podstate prejde, budete môcť slobodne prejsť na druhú stranu a tak ďalej. Veľmi veľa ľudí, e, s ktorými sme mali možnosť sa rozprávať v tejto džungli a mnohí ľudia, ktorí tam boli, tí nám povedali, áno, ja viem, ja viem, že sa tam dostanem, každý sa tam dostane, to je len vec e, peňazí. A, a e, v podstate, ak budem mať peniaze, tak budem kvôli tomu robiť všetko. Ja som presvedčená, že je to tragédia. Francúzske orgány tak ako sme to videli, sa snažili riešiť tento problém a kompenzovať istým spôsobom ten nie veľmi nápomocný postoj miestnej e, vlády, miestnej samozprávy. Dosť e, veľké obavy mám v nadväznosti na to, o čom teraz počujem, pokiaľ ide o to, že francúzske orgány sa rozhodli znovu začať s nejakými konfrontačnými postojmi. Možno, že sú odôvodnené v nadväznosti na to, že sa snažia poskytnúť poskytnúť slušnejšie ubytovanie týmto ľuďom, naozaj ako dôstojnejšie ubytovanie, ale samozrejme, že prebieha veľmi intenzívny dialog aj s populáciou tohto tábora, pretože inak by to samozrejme mohlo viesť e, k násiliu. Musím povedať, že som bola veľmi prekvapená, pretože je dostatok peňazí, ktoré sa vlastne miňajú na E, bezpečnostný aparát, ale samozrejme, že toto e, vlastne nezabráni ľuďom e, v tom, aby sa dostali na druhú stranu a nezabráni to tým, ktorí obchodujú s ľuďmi, ktorí ich prevádzajú, aby ich tam naozaj nepreviedli. Takže naozaj, že či to vlastne stojí za to, pretože britská vláda dostatočne nepomáha francúzskej vláde v tom, aby sa vyriešil tento problém tak, aby sme naozaj rešpektovali spôsoby, ako by sme mali v podstate e, sa chovať v takejto situácii, hlavne pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv. A e, táto situácia je veľmi vážna, hlavne pokiaľ ide o maloletých, ktorí sú bez doprovodu. Neviem ani vlastne, koľko takýchto maloletých prijala britská vláda. Vieme, že vo Francúzsku ich inštruujú takým spôsobom, že sa nemajú pozerať na týchto maloletých takže by to vlastne um, nejakým spôsobom uh, zapričinilo to, že britská vláda by ich mohla odmietnúť. V mnohých uh, prípadoch hovoríme o maloletých, ktorí sa chcú pridať k svojim príbuzným, ktorí žijú v Británii, takže dá sa to považovať aj za uh, znovu zjednotenie rodiny. A samozrejme, že tá situácia, o ktorej nám povedali v tom bode, tam sme mali 600 maloletých v Kale. Teraz vlastne nám hovoria, že tam je pravdepodobne viac ako dvojnásobok týchto maloletých. Ale e, v, vláda e, Spojeného kráľovstva bohužiaľ nevíta týchto e, maloletých, ktorí sú bez doprovodu a toto musíme naozaj odsúdiť a musíme žiadať, aby sa tento postoj zmenil. Takže toto sú moje e, pripomienky v nadväznosti na túto správu, ale ja si myslím, že tá správa je dostatočne explicitná v súvislosti s tým, čo sme videli. Veľmi pekne ďakujeme. Máme e, jedného ďalšieho člena, dvoch členov, ktorí by sa chceli ujať slova, pokiaľ ide o vašu delegáciu. Marie Dejean, ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ja som bola tiež súčasťou tejto delegácie, chcem sa poďakovať ani za jej úvod. Súhlasím s väčšinou z toho, čo povedala. Myslím, že sme boli svedkami troch rôznych situácií. E, jednak um, dve situácie rôzne v Kale a potom e, v Granson vidíme, že e, v Kale čiastočne sa orgány starajú o tamojších migrantov, majú k dispozícii um, istú formu um, bývania eh, v kapacite, kapacite 450 osôb, ďalej provizorné eh, príjmacie centrum vo forme eh, kontajnerov na prijatie samostatne cestujúcich mužov. Tu je kapacita 2000 ľudí a potom zvyšok, ako povedala Anna, um, um, Situácia v tábore je eh, veľmi znepokojúca, ale mimo tých štruktúr, ktoré eh, tam existujú, teda mimo tých eh, dočasných budov útočisky, situácia naozaj úplne katastrofálna. Je tam 5 či 6 tisíc osôb, ktoré sú naozaj veľmi dramatické situácie. Chcem ešte upozorniť na vývoj situáciu od júla. Francúzska vláda totiž rozhodla zbúrať tento tábor, ale nielen tábor, rozhodla sa zbúrať jednak samotný tábor, ale aj um, štruktúry eh, trvalejšieho charakteru. Eh, chcem ešte upozorniť, že najmä to ubytovacie eh, stredisko financovali prostriedky z Európskej únie. Myslím si teda, že je našou povinnosťou kontrolovať e, využitie týchto prostriedkov. Ešte by som chcela upresniť, že väčšina e, združení, teda veľká väčšina z nich, e, ktoré pôsobia v Kale, súhlasili s demoláciou tábora, teda tej osady, ale nesúhlasia s tou časťou ubytovacieho strediska taktiež e, dočasného príjímacieho centra. E, ako už povedala Anna, sú tam aj maloleté osoby, e, tie nemajú k dispozícii žiadnu ochranu a ich počet ešte narástol Français e, odhaduje, e, teda pred dvoma týždňami sa vyjadrilo, že ich je viac ako 1200 týchto maloletých osôb bez prievodu e, v tábore v Kale. No, v súčasnosti, ak sa nemýlim, neexistuje žiadna forma ochrany tieto, týchto maloletých osôb. Teda myslím, že by sme mali zasiahnuť, aby sa prijali opatrenia, tieto veci, aby sme žiadali nápravu, e, najmä ochranu týchto malých osôb. Britské orgány samozrejme nereagujú dostatočne na žiadosti. E, tie združenia, e, ktoré sú priamo na mieste, sa vyjadrili, že minimálne 500 z týchto malých osôb by malo byť prijatých do Veľkej Británie. Zatiaľ sme na úrovni 100-150 osôb, ktoré boli prijaté či potenciálne prijaté a britská vláda po návšteve Ehm, ministra vnútra. Ehm, konkrétne, k došlo presunu 15 osôb. Teda aj tu je potrebné dosiahnuť nápravu. Ja mám pocit, že e, ešte predtým, než sa ehm, teda zrovnajú so semou e, všetky budovy, všetky príjmacie centra, ktoré sú na mieste, aj dočasného charakteru. Musíme si uvedomiť, aké majú alternatívy. Um, Taktiež Dublinské nariadenie pokrýva ochranu osôb maloletých a je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme chránili tieto maloleté osoby bez sprievodu. Ja potom, čo som videla na vlastné oči situáciu na mieste, eh, môžem skonštatovať, že máme mimoriadnu zodpovednosť zasiahnuť v tieto veci. Eh, myslím, že predseda nášho výboru by mal naliehavo adresovať list v tomto zmysle francúzskej vláde a možno aj britskej vláde a možno aj iným orgánom. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Nasleduje Madame Guillaume. Ďakujem veľmi pekne Anne za jej správu. Súhlasím s mnohými tými bodmi, ktoré sú tam zapracované. To bola návšteva, ktorá bola veľmi dôležitá pre náš výbor. Videli sme mnohých migrantov, ktorí zaviazli v Kale v neakceptovateľných e, podmienkach a preto sa tomu hovorí džungla. E, toto nanútené limbo vlastne e, nutí tisícky ľudí k tomu, aby boli neviditeľní. To znamená, že oni tam žijú nelegálne. A to je ten bod, ktorý chcem počiarknúť, pretože keď ľudia sú v nezákonnej situácii, tak sú vlastne plodnou pôdou úrodnou pôdou práve pre eh, organizovaný zločin. Čiže oni sa veľmi ľahko stanú obeťami organizovaného zločinu. Eh, niekoľko eh, vecí by som chcela spomenúť. V prvom rade ten politický závoz, do ktorého sa dostala Európska únia. Toto je kríza solidarity, pokiaľ ide o rôzne členské štáty. A tie dôsledky sú veľmi viditeľné na takých miestach, ako je Kale a na iných mnohých ďalších miestach v Európskej únie. Toto je zlyhanie neexistujúcej politiky Európskej únie a je to aj zlyhanie členských štátov. Na jednej strane samozrejme vidíme túto starostkosť Kuasant a na druhej strane vidíme Kale. A to nám poukazuje na to, že je veľmi dôležité mať istú stratégiu, pokiaľ ide o integráciu, pretože nemôžeme mať takúto situáciu, respektíve potrebujeme veľmi jasný plán, pokiaľ ide o integráciu a potrebujeme adekvátny, dôstojný e, dôstojnú odpoveď, e, ako vlastne privítať týchto ľudí. ako povedala Anna, je to naozaj núdzová situácia, urgentná situácia. Urgentné je naozaj e, sa postarať o tieto deti, ktoré sú bez doprovodu a potrebné je, aby sme sa s nimi zaobchádzali ako s prioritou. Keď sme sa dostali do Kale, videli sme, boli sme svedkami negatívneho dopadu dublinského nariadenia, takže je celkom jasná potreba reformy, ktorá zohľadní e, tento dopad, ktorý má toto nariadenie priamo v teréne. A po akejkoľvek reforme dúfajme, že takéto situácie už viac nevzniknú keď sa títo ľudia dostanú do takéhoto bodu a sú tam vlastne nelegálne, musíme naozaj pracovať veľmi tvrdo na to, aby sme e, vytvorili bezpečné e, možnosti, ale aj ľudské koridory. Pani Angio, ďakujem vám za slovo a ja by som sa chcela poďakovať Ani a celej delegácii. Myslím, že e, Jana veľmi, Anna veľmi trefne popísala situáciu na mieste. Ďakujem aj za to, že nám priblížila tie kontrasty, ktoré boli viditeľné priamo na mieste. Ja by som sa tiež chcela podeliť do niekoľko poznámok. Myslím si, že je vždy dobré hovoriť um, veci otvorenie. Myslím si, že nikto by nemal byť ochotný tolerovať situáciu v Kale, rovnako ako nie sme ochotní akceptovať situáciu v Grécku, v Taliansku. Je to situácia, ktorú ja opisujem e, za podľudskú a neudržateľnú, teda musíme to jednoznačne e, takto pomenovať, e, keďže sme o tom presvedčení a nie sme ochotní tolerovať je pretrvávanie. A ďalej druhá poznámka, táto operácia zrovnania so zemou, mm, je nevyhnutná, pretože situácie, v ktorých tam ľudia žijú, sú naozaj nepriateľné, podmienky sú naozaj neľudské a zároveň tam pôsobia priamo na meste, ako povedala Anna, obchodníci, prevádzači, pašeráci, ktorí situáciu zneužívajú. Ja uh, súhlasím s tým, že musíme zvážiť, aké možnosti, uh, aké rozhodnutia sa môžu prijať z hľadiska štruktúr, ktoré sú tam k dispozícii, um, dočasnej či trvalejšej povahy vo Francúzsku sa blíži 1. november a to je dátum, keď sa vo Francúzsku začína oficiálne zimné obdobie a vtedy je zo zákona zakázané um, um, vykázať osobu um, a teda spôsobiť, že nebude mať žiadne ubytovanie. A teraz si musíme zvážiť, čo sa urobí s týmito ľuďmi um, vzhľadom na túto situáciu a ďalej, čo sa týka činnosti mimo vládok. Situácia je zložité, situácia je zložitá, uh, trvá už veľmi dlho. Musíme uh, teda oceniť prínos mimovládok, uh, ale francúzských orgánov a tiež orgánu, ktorý spracúva žiadosti o azyl riaditeľ um, si dal tú námahu a išiel priamo na miesto presvedčiť ľudí, aby podali žiadosť o azyl, nečakal len na to, že žiadosti budú prichádzať. Snaží sa ich presvedčiť, že je v ich záujme predložiť žiadosť o azyl v Francúzsku a nečakať na možnosť naskočiť na kamión do eh, Veľkej Británie. Podľa mňa teda treba pamätať jednak na to, že spolupráca je potrebná. Ak totiž všetci budú e, robiť to svoje na svojom vlastnom e, e, malom priestore, tak výsledky nebudú. Aj mimovládky sa musia o mnoho viac koordinovať a musia viac spolupracovať. A ďalej je potrebné vypieť tlak na britské orgány a to, to Anna tiež správne pomenovala počty maloletých osôb, ktoré Británia je ochotná prijať, sú nedostatočné počty e, detí už dlhodobo nie sú dostatočné. Čakalo sa na e, spracovanie e, francúzských orgánov, teda aj tu bude rozhodne na mieste podpora spolupráce medzi britskými a francúzskými orgánmi, aby sa obe strany zmobilizovali. A ešte posledná poznámka. Táto demolácia bude mať za následok um, rozdeľovanie týchto e, osôb do členských štátov, e, ale bude si to vyžadovať e, aj ich rozdelenie v rámci Francúzska samotného, ale súvisí s tým aj otázka integrácie do miestnych štruktúr, do miestnych spoločenstiev vo Francúzsku. Ja by som chcela počiarknúť, že všetky skúsenosti, ktoré máme e, z hľadiska sprevádzaného e, prerozdeľovania migrantov na e, francúzskom území boli úspechom. Ak sa do tejto operácii zapojili aj miestni poslanci, miestni predstavitelia, taktiež miestni obyvateľia, ak ich prijali, tak táto operácia bola úspešná. Niektorí politickí predstavitelia v niektorých francúzských mestách eh, ehm, sa odmietli do tohto procesu zapojiť, dokonca spisovali, zhromažďovali petície proti prijatiu migrantov. Eh, to je eh, tak nízke ehm, a tak odporné ehm, odmietať iné ľudské bytosti a všetko to pritom spôsobuje strach. Len sa pozrime na situáciu ľudí, ktorých sa to priamo týka, ktorí žijú na týchto miestach. Myslím si, že Máme e, všetky skúsenosti e, zatiaľ e, s týmito sprevádzanými rozdeleniami také, že ak je operácia správne naplánovaná a uskutočnená, tak je úspešná. Uh, po tomto by som chcel navrhnúť, aby e, predsedníctvo sledovalo toto spolu s koordinátormi, pretože celkom určite tam môžu byť isté opatrenia, pokiaľ ide o následnú prácu a budeme mať samozrejme stretnutie s pánom Sarkaznevom e, začiatkom decembra s ministrom vnútra a budeme môcť hovoriť o týchto veciach. Ana Gomez ešte chce reagovať. Chcela by som len pridať, že toto je problém, ktorý nezmizne e, zo dňa na deň, pretože budeme mať túto džunglu a tá sa znovu e, postaví, pretože ten počet ľudí, ktorí vlastne sa integrujú, pretože naozaj tu ide o výzvu vlastne zo strany francúzských orgánov, a minimálny počet týchto ľudí e, pristane a títo ľudia sa snažia naozaj dostať do Spojeného kráľovstva a budú mať túto snahu, pokiaľ tam budú títo prevádzači a títo ľudia v podstate chcú ísť tam a to je dôvod, prečo prišli do Európy. Ďakujem veľmi pekne, naozaj si myslím, že by sme mali na toto nadviazať ako um, som to naznačil, predsedníctvo toto mieni prediskutovať aj s koordinátormi ešte niekoľko minút by sme mali venovať e, služobnej ceste do Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a Anna Gomez je tiež tá, ktorá by e, chcela naznačiť nejaké veci v nadväznosti e, na túto správu. Ja dôverujem predsedovi koordinátorom a počkať až do decembra pre následné kroky, ale myslím, že pri e, neplnoletých bez prievodu je to niečo úplne iné. Nechcem radiť francúzskej vláde, ale ja môžem iba povedať, že je 1200 takýchto neplnoletých bez prievodu a oni zo dňa na deň môžu skončiť na ulici, pretože nie sú žiadne ubytovacie zariadenie, ktoré by ich mohli prijať. Môžeme si tu hovoriť čokoľvek, ale mám pocit, že je tu viacero varovania. Náš predseda by e, mohol sformulovať list v mene nášho výboru, kde by sme povedali, že nás nepokojuje osud e, týchto neplnoletých bez prievodu. Môžeme hovoriť, čo chceme. E, možno, že by to dokonca pomohlo francúzskej vláde pri ich kontaktoch s britskou vládou. Otázka týchto neplnoletých bez prievodu to nie je problém žiadosti, ale eh, je to otázka kritérií. Keď združenia hovoria, hovoria že je 500 takýchto neplnoletých, eh, ktorých žiadosti sa nedajú eh, spracovať, tak je to práve preto, že ste sa preplavili stredozemím v ťažkých podmienkach, Stratili ste možno dokumenty, um, už doteraz ich je 20 tisíc v roku 2016 v porovnaní s 15 e, tisícmi za celý rok 2015, takže predseda Moraeš by mohol formovať takýto list, aby poukázal na, na túto situáciu. Nehovorím, že treba niekoho odsudzovať. E, Sylvie, Guillaume, ja nechcem, aby to tu bolo čiste francúzsko-francúzske riešenie tejto otázky. Ja nehovorím, že sa milíš, Marie Kristín, ale e, varovať francúzsku vládu, francúzska vláda už e, vie. Myslíš si, že otázka týchto neplnoletých bez prievodu sa ich netýka, že sa chcú zbaviť zodpovednosti, tak to vôbec nie. Takže ak niečo treba spraviť, tak treba skoordinovať úsilie práve pri týchto neplnoletých. E, to bude závisieť aj od britských úradov a tu hovorím, že treba vyvíjať tlak naďalej. Treba spolupracovať so združeniami, ktoré pomáhajú so žiadosťami týchto neplnoletých, pretože treba vedieť, kto sú a kam chcú ísť v Spojenom kráľovstve. Treba aj súčinnosť miestných francúzskych úradov a e, príjmať ich, e, tých mladých vo vhodných podmienkach.